Chcem e, ti poďakovať za to, že si dokončila takéto veľmi komplexné e, rokovania. Nie je tu len o ten spis, ale ide tam aj o oblasť e, legálnej migrácie, tam už sa to spomína v Lisabonskej zmluve, ale teraz máme takú špecifickú atmosféru a ty si veľmi technicky, efektívne na tom pracovala a zohľadnila si všetky aspekty, ktoré skutočne napomôžu mnohým ľuďom. No, pracovala sa na tom 2010. a a ďakujem ti za to úsilie, ktoré si do toho vložila a ďakujem aj všetkým ostatným. Ďakujem. Teraz môžete zatliskať. So, if there were, I should have asked if there were any other comments. Takže vyzerá to tak, že už sa nikto ďalšie nechce vyjadriť. Takže tým pádom... Prepašte, ešte si chcem overiť, že som to pochopil správne. Teraz bod 6. Takže jednotný formát víz. Teraz e, tu preskúmame návrh správy. Spravodajkyňou je Silvy Ivon Kaufmann. Je tu o súčasnú výzvu na labku, ktorá už je v obehu 25 rokov a došlo tu k mnohým prípadom falšovania a pozmeňovania dokladov. Komisia teraz preto prichádza s novým modelom, ktoré má, no- ktorý má nové bezpečnostné e, znaky. Takže dostávam slovo správodajky, aby nám to osvetlila. Ďakujem. Pán predseda, no už, už ste to povedali už dlho máme jednotnú výzovú nálepku, ale zistilo sa, že bohužiaľ, že bolo možné túto výzovú nálepku falšovať a preto komisia navrhuje novú výzovú nálepku a ja si myslím, že to je veľmi dôležité pretože bude mať exemplár, ktorý nebude falšovateľný a taktiež môžeme vychádzať aj z toho, že takáto jednotná vízová nálepka je súčasťou aj jednotnej európskej vízovej politiky. Táto nová vízová nálepka bola technicky vyvinutá na mnohých zasadaniach expertov, trvalo to celé dosť dlho a komisia navrhuje, aby táto výzová nálepka bola zavedená čo najskôr. Ja ako spravodajkyňa som presvedčená, že by sme mali sa riadiť návrhom komisie a nemeniť ho. Takže to bolo také bezbolestné krátke k mojej správe, pán predseda. Myslím si, že do 11. decembra je lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov a pokiaľ by kolegovia nejaké chceli zaslať, tak môžu, ale ja by som bola veľa radšej, keby ste to urobili tak, ako som povedala ja. Ďakujeme. Sili dva tiež spravodajcovia sa chcú prihlásiť za EPP pán Balc a pán Vos. Ďakujem, pán predseda. Hovorím tu v mene Petri Sarvama, ktorý ma požiadal, aby som ho zastúpil. Chcem poďakovať pani Kaufmann za dobrú a rýchlu prácu, ktorú ste odvedli. A no už jasné, že je urgentné e, modernizovať e, tieto vizové nálepky, pretože tým zabraníme falšovaniu. Takže kolega Sarva má taktiež je za rýchly legislatívny postup a nevidí tam žiadny e, veľký problém. Ďakujem a za Alde, pán Depre. Eh, merci, Ďakujem, pán predseda. A ja chcem zablaželať eh, spravodajkyni, s ktorou súhlasím v argumentoch a tiež v záveroch, ku ktorým dospela. Nebudeme teda predkladať pozmeňovacie návrhy, tak ako si to želala. Chcem sa len opýtať, možno na komisiu ide o eh, technickú otázku, či tento nový vízový model vznikol s ohľadom E, na budúce možnosti inteligentných hraníc, teda s ohľadom e, na možnosť zapracovania e, automaty čítačiek. Bolo by zaujímavé, keby nám komisia mohla odpovedať na túto tému. I think can hear brief. Myslím si, že komisia by sa mohla stručne vyjadriť. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj za túto otázku, na ktorú sa ku ktorej sa rada krátko vyjadrím. Vízové etikety sú e, čitateľné, strojovo čitateľné, takže je tam tá zóna, ktorá e, zodpovedá e, pravidlám ICAO. Taktiež nájdeme takúto zónu v každom pase a automaticky teda úradníci budú môcť čítať tieto nálepky. Je to rovnako ako keď otvoríte svoj pás, predložíte ho, tak taktiež e, ten stroj prečíta tam tie informácie, no a takisto to bude v prípade zón, e, ten e, v prípade víz. Je tam taký rozdiel, že tam bude e, ne- bezkontaktný čip, na ktorom budú nahraté e, biometrické informácie, ktoré na papierovom víze, ktoré je v podstate papierovou nálepkou, tie tam nie sú. Ale Máme informačný systém, kde potom s číslom tej vízovej nálepky ehm, to tam, tam môžete nájsť informácie, takže, tam, takže to spojenie tých biometrických údajov v systéme, tam v podstate je to teda prepojené. Zadáte tam číslo tej vízovej nálepky a nájdete si biometrické údaje. Dúfam, že sa týmto dostatočne vyjadrila k vašej otázke. Áno, dobré. Takže Sylvie už nechceš tomu nič povedať? Dobre, takže povedala si, že pozmeňujúce návrhy sa môžu zasielať do 11. decembra o 12. na obed. Ďakujem. A teraz bod 7. To je automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel v Lotyšsku. Prezentácia predsedníctva rady, prezentácia návrhu správy. Takže, kolegovia, Rada predstaví návrh e, rozhodnutia tzv. prim e, rozhodnutia ohľadom výmeny údajú a evidencii vozidel v Lotyšsku. Pani Ernst Kahn tu nie je, alebo prepačte, je to trochu zmena. Pani Plein nám krátko predstaví návrh rozhodnutia rady ohľadom automatizovanej výmeny údajov a evidencií vozdiel. Takže, pani Plain, ďakujem. Vážení poslanci výboru LIBE, prosím, umožnite mi vám predstaviť e, návrh rozhodnutí Rady ohľadom automatizovej výmeny údajov evidencie vozdiel v Lotyšsku. Príslušné členské štáty implementovali všeobecné ustanovenia ohľadom ochrany údajov, e, ktoré sú stanovené E, v rozhodnutí 1615, e, konkrétne v článku 6 podľa rozhodnutia z Prüm. Toto je zásadný krok pri e, zahájení výmeny údajov, predovšetkým, čo týka výmeny údajov o daktyloskopických otlačkov. Generálny tajomník rady taktiež predložil toto rozhodn- tento dokument parlamentu pre rozhodnutie, aby parlament rozhodol a mm, lehota no to bola tri mesiace. Keďže je veľmi dôležité posilniť cezhraničnú policajnú e, spoluprácu, všetko sa týka boja proti terorizmu a boja proti e, cezhraničnému zločinu, by rada bola veľmi vďačná, keby parlament čo najskôr dodal svoje stanovisko. To by nám potom umožnilo prejsť e, k poslednému kroku a tým je v podstate schválenie tohto rozhodnutia rady bezodkladným spôsobom. Ďakujem za pozornosť. No už koordinátori sa rozhodli, že správu dostane na starosti e, GUE, ale kolega tu nie je, aby sa k tomu vyjadril. Pokiaľ ho nikto nezastupuje z GUE, tak len poviem, že lehota na predloženie stanoviska je skutočne krátka, aby, to, aby sme stihli. Sú to len tie tri mesiace, Takže pozmenujúce návrhy budú len v angličtine a musia byť predložené do 8. decembra na obed o 12. Takže to je všetko k tomuto bodu. Keďže pani Ernst tu nie je. Ale určite sa k tomu budem môcť vyjadriť na nejakom budúcom zasadaní. Dobre. Takže to je všetko. Ďakujem. Takže, milí kolegovia, prejdeme k bodu 8. Oznámenie komisie Európskeho parlamentu a rade o prenose osobných údajov z EÚ do Spojených štátov amerických podľa smenice 9546 Európskeho spoločenstva v nadväznosti na rozsudok súdneho dvora vo veci Šrems. Bude to prezentácia Prepašte, kolegovia, dnes je také zvláštne popoludne. OK. Uh, colleagues. Takže, milí kolegovia, ďalším bodom je prezentácia Čakáme na niekoho z komisie. Čakáme na pána Morello, ktorý príde o 10 minút a povedali mi, že by sme preto si mali dať krátku 10 minútovú prestávku, ospravedlňujem sa, ale boli sme e, efektívni. Takže na 10 minút prestávku, nie dlhšie 10 minút. O 10 minút tu bude. Tak aby sme mohli ďalej pracovať. Prosím, vráte sa o 10 minút. How am I doing today? <clears throat> Vážení kolegovia, prepáčte za malé omeškanie. Už prišiel pán Morilo. Začali by sme teda preberať tento bod na programe. Vypočuli by sme si eh, prezentáciu komisie vo veci oznámenia z novembra. Viem, aká je táto téma významná aj keď program výboru LIBA je veľmi nabitý, veľmi intenzívny, zaoberáme sa mnohými rôznymi témami Rozsudok vo veci prípadu Šrems je veľmi obsažný, ale prislúbili sme, že podrobne preberieme dopady tohto súdneho rozhodnutia a teraz vypočujem prezentáciu komisie v súvislosti s oznámením zo 6. novembra. Co komisia aj tie spravodajcovia sa budú chcieť vyjadriť a potom bude priestor aj pre takú širšiu diskusiu. Nech sa páči, vítame pána Morila z komisie a ten nás krátkosti oboznámi teraz eh, s hlavnými bodmi oznámenia komisie v tejto veci z novembra a potom bude nasledovať diskusia. Ďakujem pekne, pán predseda. Ospravedlňujem sa, že ste na mňa čakali, došlo k nedorozumeniu. Ja som predpokladal, že tento bod bude na programe až o 16, až o 15.50. Nemal som teda v pláne meškať, ešte raz sa ospravedlňujem, vážení poslanci. Ako viete, Zhruba pred 8 týždňami e, súdny dvor označil rozhodnutie komisie 2015 e, číslo 0566 e, za neplatné, pretože je v rozpore s chartou základných práv. V tomto rozsudku súdu je jasné posolstvo najmä v tom, že osobné údaje nielen musia byť chránené pri spracovaní v EÚ, ale táto ochrana sa na ne vzťahuje aj pri presune týchto údajov do zahraničia. Teda právo na ochranu osobných údajov cestuje spolu s dátami v prípade ich prenosu. Ešte stále sa však domnievame, že obnovený princíp Safe Harbor bude najlepším riešením aj pre ochranu práv európskych občanov, aj pre našu ekonomiku, pretože my e, sme do veľkej miery závislí od e, presunu dát do USA aj z USA, preto sme už nadviazali rokovania so zastupcami OSN po tomto roz, e, z USA po tomto rozsudku, aby sme stanovili nové právne aspekty ďalšieho postupu. Zatiaľ e, tento súdny rozsudok e, má za následok, že tisícky firiem sú ovplyvnené vo svojom konaní e, pri svojich kontaktoch s americkými protiažkami. Nie je možné teraz tieto údaje presúvať. Mnohé tieto podniky, ale ich rôzne združenia nás kontaktujú po zverejnení tohto rozsudku a tiež sa snažíme proaktívne nadvezovať kontakty s podnikmi. Nie je prekvapivé, e, že tieto podniky sa obracajú na komisiu, aby získali väčšiu míru právnej istoty. Komisia však e, isté, že nie je najrelevantnejším aktérom v tomto smere podľa e, zomluv aj podľa charty. Dohľad nad ochranou osobných údajov je predovšetkým úlohou a povinnosťou národných eh, orgánov na ochranu údajov. Je to taktiež eh, jeden z hlavných eh, bodov v rozsudku v prípade Šrems. Komisia sa snaží tento princíp dodržiavať aj pri posudzovaní všetkých dopadov tohto rozsudku. Orgány na ochranu údajov, a taktiež Európsky ochranca osobných údajov, ako aj komisia. Všetky tieto tri subjekty úzko spolupracujú vo všetkých veciach, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov na základe pracovnej skupiny podľa článku 29 16. E, oktobra. Iba dva dní po tomto rozsudku táto pracovná skupina vydala vyhlásenie, v ktorom vyzýva všetky európske inštitúcie, aby našli nejaké riešenie spolu s americkými orgánmi a to vrátanie nového systému Safe Harbor. Medzi tým táto pracovná skupina bude naďalej analyzovať dopady tohto rozsudku Schrems na všetky nástroje, ktoré si týkajú presunu údajov. Avšak firmy budú môcť využívať tzv. štandardné zmluvné doložky a rôzne iné záväzné doložky. Tie sú platné až do januára 2016 toto je veľmi dôležité objasnenie a poskytuje týmto firmám aspoň istú mieru eh, právnej istoty. Oznámenie komisie Európskemu parlamentu a rade o presunie osobných údajov z USA, pardon, od Európskej únie eh, do Spojených štátov amerických po tomto rozsudku Šrem nadvezuje na eh, stanovisko pracovnej skupiny. Toto oznámenie nie je legislatívnym textom. Nechceli sme vytvárať novú legislatívu, chceli sme vysvetliť to, čo už existuje, pričom sme chceli nadviazať na predchádzajúce existujúce dokumenty, ktoré pracovná skupina eh, vypracovala v priebehu rokov svojho pôsobenia. Výsledok, dúfame, je dostatočne rozsiahlým prehľadom rôznych alternatívnych nástrojov, ktoré sa týkajú presunu údajov, ktoré povolujú naša smernica ochrany údajov najmä prípade, že neexistuje žiadne iné relevantné stanovisko. Um, vychádza sa predovšetkým z tzv. štandardných zmluvných doložiek medzi firmami Európskej únie a iných krajín, napríklad z USA. Tieto zmluvné doložky určujú povinnosti ochrany údajov, ktoré sa musia splňať aj na úrovni EÚ pri vývoze týchto údajov a aj na druhej strane pri príjme týchto údajov. Komisia schválila štyri skupiny takýchto doložiek, ktoré sa využívajú na úrovni európskych firiem v veľkej miere ďalej po druhé. Záväzné eh, zmluvné pravidlá pre presun údajov na úrovni nadnárodných eh, spoločností. Tieto zmluvné doložky poskytujú dostatočné záruky ochrany údajov, e, ale podliehajú schvaľovaniu národných e, orgánov na ochranu údajov. Okrem toho, pravidlá na ochranu osobných údajov umožňujú aj e, isté odchýlky pri presune osobných údajov bez dostatočnej miery ochrany. Existuje viacero rôznych právnych základov, napríklad presuny údajov s cieľom uzavrieť alebo naplniť obsah e, obchodnej dohody, ďalej po druhé presuny údajov, ktoré sú potrebné na výkon alebo právnych nárokov, ďalej po tretie presuny údajov, ktoré vychádzajú z informovaného súhlasu jednotlivca. No a po štvrté, pardon, už nemám štvrtý bod, celkovo neexistujú žiadne alternatívne nástroje na presun údajov, avšak jasne sa ukazuje a my na to jasne poukazujeme v našom oznámení, že všetky tieto možnosti sú reštriktívnejšie, zložitejšie a poskytujú nižšiu mieru istoty než iné závery. Obchodné vzťahy a s tým súvisiace presuny údajov tu ide spravidla o rutinné postupy firmy pri žiadosti o presun údajov sa budú musieť opierať len o výslovný súhlas a daný subjekt, ktorého údaje sa budú presúvať, musí byť informovaný o možných rizikách, ktoré sú spojené s takýmto presunom údajov do tretej krajiny. Toto spôsobuje dosť veľkú zaťaž firmám, ktoré chcú vykonávať takéto presuny údajov do zahraničia. Ako ste viete, firmy e, sú týmto dosť výrazne obmedzené pri hľadaní alternatívnych e, nástrojov na presun údajov a preto komisia e, sa domnieva, že potrebujeme nový, šilnejší rámec na presun údajov v transatlantickom meradle ktorý by, ktorý by nahradil e, Safe Harbor. V našom oznámení sa tiež uvádza, že e, tento následnícky režim Safe Harbor a rokovania, ktoré vedieme e, z USA na túto tému, by umožnili obnovu osobných údajov, pretože je to naďalej naša hlavná priorita. Ehm, komisárka Jourová vás informovala 26. októbra a odtedy už prebehlo viacero kôl rokovanie z USA na odbornej úrovni. Okrem toho komisia tiež začala v, priamo v Washingtone v polovici novembra rokovať o novom následníckom systéme po Safe Harbor. Pani komisárka absolvovala viacero bilaterálnych stretnutí vo Washingtone s zasudcami americkej vlády, administratívy, konkrétne zasudcami obchodnej obce a inými. Pani komisárka taktiež hovorila o tejto téme aj so zásupcami Bieleho domu, ako aj zástupcami viacerými zástupcami amerického kongresu. Okrem toho sa zúčastnila viacerých stretnutí e, so zástupcami podnikateľskej obce aj občianskej spoločnosti. E, celkovo pani komisárka celú vec zhrnula e, trema tvrdeniami. Chceli by sme aby vznikol nový následnícky systém po Safe Harbor, ale bude musieť splňať veľmi prísne štandardy a požiadavky, ktoré sa uvádzajú v rozsudku e, prípadu Schrems. Rozhodne nepostupujeme tak, ako zvyčajne v tomto konkrétnom prípade. Potrebujeme nový systém, ktorý bude dostatočne odolný spolu s podpredsedom komisie Ancipom sa o toto práve opierajú vo svojom oznámení. Chceme teda nadviazať eh, na doterajšiu spoluprácu s USA. Zverejnili sme 13 eh, odporúčaní pred dvoma rokmi. Dúfame pre dobro našich občanov aj firiem, eh, že akýkoľvek nový systém bude dostatočne stabilný a bezpečný. Komisia je ochotná vytvoriť ten nový systém, ale na to, aby to fungovalo, budeme potrebovať aj konštruktívnu spoluprácu amerických partnerov Nejde o to, čo budeme hovoriť novinárom, ide o to, ako sa budeme správať pri rokovaniach. E, stanovili sme si ambicioznú e, veľmi lehotu, konkrétne koniec januára 2016, aby vznikol tento nový systém, ale dúfame, že sa nám podarí um, tento veľmi ambiciozný plán splniť, ak obe strany naozaj budú odhodlané tento cieľ splniť. Doposiaľ naše rokovania sa venujú štyrom témam predovšetkým v súvislosti s novým eh, možným následníckým systémom po Safe Harbor. Poprvé, zaistiť, aby akýkoľvek eh, tento nový následnícky systém bol silnejším a odolnejším ako predchádzajúci systém. Toto si bude vyžadovať, aby záväzky, eh, ktoré si stanovila americká strana, boli splnené napríklad prostredníctvom oficiálnych projektov, na úrovni oficiálnych e, orgánov, tak aby bol tento systém ešte stabilnejší. Ďalej po druhé, jednotlivé stiažnosti občanov Európskej únie musia byť riadne preštudované a vyriešené a budeme rozhodne veci riešiť, ak táto požiadavka nebude splnená. Ďalej, um, certifikované firmy na e, strane USA a ich e, konanie bude predmetom veľmi prísneho dohľadu v spolupráci s európskymi subjektami. Podľa nášho názoru najlepším riešením by bolo priamo zapojiť naše národné orgány na ochranu údajov do tohto procesu buď e, samostatne alebo v úzkej spolupráci s americkými orgánmi. Malo by sa vychádzať najmä z e, možnosti právej nápravy trančích občanov ďalej. Potrebujeme dostatočné zábezpeky toho, že prístup eh, najmä um, s cieľom eh, získať tieto údaje, pričom neohroziť národnú bezpečnosť, eh, bude tiež predmetom prísneho dohľadu. Pani komisárka sa týmto téma venovala aj pri stretnutiach v USA. Už sme zaznamenali dosť slubný vývoj situácie v tejto oblasti. Teraz sa musíme postarať o to, aby aktuálne platný právny rámec bol dostatočne silný Požiadali sme o objasnenie a výsledky e, tohto procesu ešte stále vyhodnocujeme. A e, ďalej v neposlednom rade musíme sa ubezpečiť, že sa e, docieli naozaj aj zmena konania priamo v praxi a nielen v legislatíve. Na to bude potrebný mechanizmus overovania ex post, ktorý nám umožní preveriť, že akékoľvek ubezpečenia, ktoré eh, dostávame naozaj v praxi, niečo budú znamenať. A preto budú veľmi eh, potrebné eh, správy o transparentnosti. Americké firmy budú musieť požadovať a poskytovať správy o približnom počte týchto žiadaných údajov, tak toto stanovuje aj charta z roku 2015. My budeme žiadať našich amerických partnerov, aby tieto správy boli povinné kontexte nového systému, ktorý bude nasledovať po systéme Safe Harbor. Domnievame sa, že najlepším riešením by bolo požadovať ešte viac takýchto konkrétnych povinných správ e, od amerických strán. Podarilo sa nám dosiahnuť už dosť výrazný pokrok v tom, ako e, stanoviť dostatočne prísne pravidla dohľadu a overovania pri presune údajov ktoré sa budú využívať e, na úrovni verejných orgánov a taktiež s cieľom ochrany národnej bezpečnosti bude potrebné ešte pracovať na dvoch ďalších témach, o ktorých e, s Američanmi rokujeme. Okrem iného správy o transparentnosti, o konkrétnych požiadavkách, taktiež o konkrétne aspekty o možnosti dohľadu pri subjektoch, e, ktoré sú samostatne pôsobiace. Chceme, aby sa splnili e, už stanovené ciele, taktiež e, podnikateľská obec si veľmi želá, aby sa čo najskôr našlo nové riešenie. Chceme, aby tento nový systém bol dostatočne odolný a pevný, aby sa zvýšila miera ochrany súkromia v kontakte s subjektami z USA. A zároveň upresňujem, že rokovania nie sú vždy jednoduché ešte stále máme pred sebou dosť veľa práce. Komisia predložila viacero možných riešení, aby nový rámec bol dostatočne pevný a odolný. A veríme, že sa na najbližších týždňoch podarí uzavrieť tieto rokovanie. Avšak vzhľadom na rozhodnutie súdu americká vláda musí preukázať viac porozumenia, väčšiu flexibility a tvorivosti pri hľadaní riešenia pre nový následnícky systém po Safe Harbor v tomto krátkom čase, ktoré máme k dispozícii. Toto rozhodne nie je jednosmerná cesta. Ako viete, cesta komisárky Jourovej do USA prebehla zároveň so smutnými udalosťami v Paríži 13. novembra. Táto udalosť eh, spôsobila eh, dosť eh, mm, zložité bezpečnostné okolnosti a vidíme, že to bude vyžadovať ešte užšiu spoluprácu s USA v boji proti terorizmu. A to znamená, že sa musíme o mnoho viac venovať vyváženiu práv na ochranu súkromia, ale tiež e, ochrany národných bezpečnostných záujmov. A zároveň sa tým potvrdzuje potreba úzkej spolupráce medzi EÚ a USA a tiež e, e, potreba odstraňovať prekážky v takejto spolupráci. Iba rozsiahly rámec e, s dostatočnými e, požiadavkami a predpokladmi, ktoré sa budú potom v praxi splniť, e, plniť, bude schopný zajistiť dostatočnú mieru ochrany údajov pri presune týchto údajov z Európskej únie do USA. Práve toto potrebujeme a o toto sa snažíme, na tom pracujeme. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán Morilo, Ide o nesmierne dôležitú vec, pokiaľ ide o Safe Harbor. Viem, že ste sa mnohí prihlásili do diskusie. Možno začnem práve tieňovými spravodajcami, ktorí sa zaoberajú balíčkom ochrany údajov a potom ďalšími poslancami, ktorí sa prihlásili do diskusie. Takže nech sa páči za EPP, pán Vos. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj vám, pán Morilo, za tieto vysvetlenia ohľadom toho rozho- súdneho rozhodnutia a aj ohľadom toho, čo plánujete. Ešte nemáte preklad v ušiach? Takže môžete od začiatku, pán Fos. Takže ešte ďakujem, pán Moridio, za tú prezentáciu skutočne bola veľmi komplexná. Myslím si, že je veľmi dobré, že ste to tak zoširoka vysvetlili, pretože táto otázka prenosu údajov medzi nami a tretimi krajinami z našho pohľadu e, si to vyžaduje zásadný, e, zásadné odhodlanie a dobrý postup. Takže mňa by zaujímalo, aká je pravdepodobnosť, že do konca januára sa tam niečo pohne. Ako chcete e, ďalej zaručiť harmonizáciu v rámci Európskej únie, pretože máme vnútroštátne orgány e, ochrany údajov, tie taktiež musia teraz sa k tomu nejak vyjadriť. Chceme teda dospieť k harmonizovanej legislatíve. Ďalej, FTC je pripravené tú vykonávať intenzívnejšiu kontrolu a hrať silnejšiu úlohu? No a potom ešte jedna otázka. Máte pocit, že pochopenie, že pochopenie v USA e, ohľadom týchto, takýchto postupov je rovnaké ako pochopenie v rámci EÚ? Ďakujem veľmi pekne. Mariu, nech sa páči, za SAD. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel poďakovať za prezentáciu nášmu hostovi. Viete, že sa, že sa blížime do poslednej fázy našej práce na nariadení ochrane údajov a my sme sa snažili tam v čo najväčšej miere zapracovať toto súdne rozhodnutie. Naša práca bola intenzívna. Ja viem, že aj komisia na tom veľmi intenzívne pracuje. Môžete nám niečo povedať, e, niečo o Spojených štátoch? Ja viem, že pani komisárka Jourová navštívila Spojené štáty. Môžete sa vyjadriť e, k tomu, do akej, do akej miery alebo ako oni vnímajú toto súdne rozhodnutie? Súdne súdne rozhodnutie vlastne poukazuje na to, že možno tá úroveň ochrany údajov nie je na druhej strane oceána taká, ako by mala byť. Čiže ako budú vyzerať tie skutočné kroky Spojených štátov? Ďakujem veľmi pekne. Salde, poprosím. Sofia Entevel. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ja sa pripájam k slovám, ktoré tu odzneli. Áno, to je kľúčová otázka čo sú ochotné Spojené štáty urobiť vo vlastnom záujme. Nie preto, že sme ich o to poprosili, ale preto, pretože chcú podnikať a spolupracovať s Európou. Myslím si, že je tam niekoľko vecí. Určite my rešpektujeme, pán Fonseka, vašu prácu, ale prečo táto téma nie je na programe rokovania samitu napríklad? Prečo sa to rieši na administratívnej úrovni? My tu hovoríme o tom, aby aj americká spravodajská služba jednoducho prispôsobila svoju prax. To vlastne uviedli súdcovia vo svojom rozhodnutí. Ide o judikatúru ak chcú s nami spolupracovať, ak chcú prevádzkovať svoju činnosť v Európe, musia sa ubezpečiť, že skutočne ich právny rámec tak aj umožňuje. Nejde o to, že sme dobrí priatelia, ide ja som si vás veľmi pozorne vypočula, je to určite zaujímavé, ale nedotkli ste sa skutočne jadra veci. Hovorili ste o skôr periférnych záležitostiach, monitorovanie, overovanie, ale v tom problém nebol. Sudca predsa nepovedal, že bolo málo správ predkladaných alebo že e, bol problém s prístupom Ide o to, že údaje nie sú skrátka v Spojených štátoch v bezpečí pretože e, spravodajská služba Spojených štátov má neobmedze, pomerne neobmedzený prístup. A o čom tu vlastne hovoríme? Ako bude vyzerať skutočné riešenie? Budeme mať v rukách skutočné riešenie vôbec? Sú Spojené štáty ochotné pokročiť tejto veci? Ak nie je dobré, to je ich voľba, ale potom nastane problém pri, preno, pri transatlantickom prenose údajov. A mali by sme si uvedomiť, že ochrana údajov, myslím si, že tu skôr berieme ochranu údajov ako nejakú hračku, ale nie je to tak. Je to naozajstné právo. Je to presaditeľné právo pred súdom. Je to podobné právu ehm, na slobodu vyjadrovania a tak ďalej. Čiže je to súčasťou celého kata- katalógu zás základných práv. Nedokáž- nemôžete jednoducho... Um, ak, ak, ak by to bolo napríklad o mučení a o zákazoch, zhostila by sa toho komisia týmto istým spôsobom? Nejde to len dohodu so Spojenými štátmi. To je o unilaterálnom riešení, ktoré príjme komisie. Takže zabezpečia Spojené štáty primeranú úroveň ochrany? sudcovia povedali nie. Takže koľko, aký pakový efekt má vlastne komisia v rukách? Ako presvedčíte Spojené štáty? Ak chcú s nami spolupracovať, ak chcú robiť biznis v Európe, tak skutočne musia zabezpečiť určitú úroveň ochrany. Teda nejde tu o opravný prostriedok, podávanie správ a tak ďalej. Nie jadrová tá zásadná otázka je táto. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím Pán Bony, nech sa páči, vy ste sa prihlásili o slovo ako ďalší. Ďakujem veľmi pekne, myslím, že všetci rozumieme dôležitosti um, riešenia, ktoré treba hľadať po tom, čo súd vydal svoje rozhodnutie. Ja mám však pochybnosti. Sú tu tri veci. Naše očakávania a očakávania skupiny pre článok 29. Všetky tie dočasné e, rozhodnutia budú fungovať do konca januára. A po druhé, my vlastne nemáme ani, nevieme, ako by sme mali zatlačiť na kolegov zo Spojených štátov. Mm, nehovorí aby skutočne predložili rieše, návrh riešenia do konca januára. A tretia vec sa týka samotnej podnikateľskej obce. Je to dôležité pre občanov, pre podniky, najmä pre malé podniky. Nie, nie je jednoduché rešpektovať všetky kritériá spojené s klauzulkami. Čiže uh, na jednej strane je tu optimistický scenár, na druhej strane ale musíme a komisia kon, do konca januára, e, čo vlastne plánuje, čiže mm, myslím si, že aj ten tlak zo strany pracovnej skupiny pre článok 29 bude veľmi silný. Nech sa páči, Birgit. Ďakujem, pán predseda. Ja som veľmi pozorne si vypočula, koľko práce nás ešte čaká, aké sú vysoké požiadavky dôsledkom rozhodnutia Šrems. No a taktiež e, sa hovorí, že e, možno v januári, možno že v decembri by to rozhodnutie malo byť hotové. Takže tu Ehm, som naozaj zvedavá. To, že USA chcú obchodovať s Európou, dobre, v poriadku, ale čo sa týka Safe Hub a ochrany údajov, tak tu hovoríme o tom, že sa bude obchodovať a s mojimi údajmi. Takže to chcem podať jasne. Ehm, zber ehm, a týchto údajov a v podstate pri podnikaní sa potom dostávajú ľudia k mojim údajom a tie údaje sú určitým spôsobom vykladané. A tento výklad už teraz má konkrétny dopad na životy ľudí. Nie je tu o to, že len mi chodí vo veľkej miere reklama, ktorú som si nevyžiadala, ale že sa tieto výklad, da, údaje môžu vykladať mylne a potom tí ľudia nedostanú úver, nepustia ich do lietadla, lebo ich nezamestnajú, takže môže to mať negatívny dopad. No a čo, čo sa týka nejakej stiažnosti, tak tam je to ťažké, pretože v podstate mne sa nepovie ani prečo mi bolo niečo odoprné, prečo mám nejakú nevýhodu. Takže ten rozsudok hovorí, že táto analýza, či e, v podstate tam existuje rovnaká ochrana e, údajov, tak tá analýza nebola ani vykonaná. No a to by sa malo rýchlo zmeniť. No čo sa týka ochrany údajov a bezpečnosti údajov v USA, tak tu si kladiem otázku, bude nám stačiť, uspokojme sa s tým, že USA alebo konkrétne úrady alebo podniky alebo ktokoľvek nám budú podávať správu o tom, čo robia? Pretože takto principiálne to bolo zakotvené aj v starej dohode Safe Harbor. Otázka je, či sa na to môžeme spolahnuť a či môžeme veriť týmto správam. Či môžeme veriť že všetky štandardy v súvislosti s ochranou údajov sú skutočne dodržiavané. A ja som dnes očakávala trochu viac detajlov o toho, čo presne chcete urobiť, aké kroky, ako konkrétne bude vyzerať spolupráca a skúpa, skúmanie všetkých krokov. Ďakujem. Birgit. Ďakujem ti veľmi pekne, Birgit. Pán López Aguilar, nech sa páči, Juan Fernando. Áno, ja zdieľam to, čo povedali predečníci, ale rád by som takisto vedel, že či komisia a jej útvary vypočítali, aký bude dosah tohto súdneho rozhodnutia na ďalšie citlivé dosie. Ide tu, o, ide tu o ochranu osobných údajov, ktoré sú základným právom EÚ. A tieto súdne rozhodnutia majú zvyčajne e, obsah, ktorý ide nad rámec jedného prípadu. Čiže, čiže nejedná sa pri nich len o e, konkrétny prípad. V tomto toto rozhodnutie rady, ktorá, ktoré sa týka mechanizmu prenosu údajov, ktoré sme poznali ako Safe Harbor. Ale takýto obsah sa zvyčajne odrážajú aj v iných záležitostiach. Ide tu aj o právo na súkromie v zmysle článku 8 základ, charty základných ľudských práv, čiže verejná mienka často o týchto otázkach nevie, neprebehla ani diskusia ešte predtým, dokonca sa ani nevie, že e, súd, súd každého štátu Európskej únie mohol takúto otázku, predbežnú otázku položiť. Čiže obsah má systemický dosah na ďalšie analogické zmluvy aj s tretími krajinami a ak tom aplikujeme to isté právne zdôvodnenie, tak, to, tak to môže mať za následok zneplatnenie právny, niektorých právnych nástrojov. Ja by som rád vedel, či by nás komisia mohla informovať o systemickom dosahu tohto rozhodnutia, pokiaľ ide o e, právo na súkromie a právo na ochranu osobných údajov. Ďakujem ti, Juan Fernando. Ana Gomez, nech sa páči. Už potom, čo som si vypočula, respektíve potom, čo som sa zúčastnila seminára, ktorý bol pred rokmi zorganizovaný delegáciou EU-USA, venovali sme sa ochrane údajov a vtedy som si uvedomila, že v Spojených štátoch neexistuje žiadna ochrana. Uh, ja som si uvedomila, že je to fakt skrátka, že ktokoľvek so Spojených štátoch si môže zriadiť databázu s akýmkoľvek údajmi, ktoré získa a potom predať túto databázu. Ja som sa zúčastnila aj e, briefingu zástupcu bývalého člena kongresu, ktorý e, vedel o takýchto spoločnostiach a o takto predávaných údajov. vo závere sme neboli múdrejší, ale pokiaľ ide o súdne rozhodnutie, čo vlastne ako postupuje komisia, pretože rozhodnutie komisie bolo základom pre potom nasledujúce súdne rozhodnutie. Pán Morilo, ja chápem, keď hovoríte, že ide o zodpovednosť na príslušných národných orgánov, ale mnohé členské štáty, no mnohým členským štátom možno nezáleží na tom, čo robia ich príslušné orgány, ale ja sa len chcem spýtať, či naozaj komisia bola v kontakte s príslušnými orgánmi jednotlivých štátoch, aby sa ubezpečila, že sa bude presadzovať toto súdne rozhodnutie. Pokiaľ ide o Portugalsko, ja som e, poprosila našu komisiu na ochranu údajov, či nejak postupujú, áno, snažia sa, vedia o tomto rozhodnutí, ale neza, nebránia podnikaniu, ale ja som poprosila o zoznam podnikov, a ja teda ten zoznam podnikov mám, je ich 120, vrátane farmaceutických, kozmetických, um, burzových Louis Vuitton, Portugalsko, výrobcov piva, minerálnych vôd, mobilné telefóny a tak ďalej. Ale to sú len spoločnosti, ktoré boli identifikované od roku 2010, keď vlastne um, prenos údajov začal elektronicky. Neviem, čo sa udeje. Naše orgány sa snažia identifikovať ďalšie podniky spred desiatich rokov. No a toto je Portugalsko. Ja si myslím, že naozaj náš orgán sa snaží urobiť čo um, čo najviac, ale v pra- nemyslím si, že pochybujem, že by sa v praxi toho zmenilo až tak veľa. dobré podniky sme varovali, varovali ich ohľadne súdneho rozhodnutia, takže kladiem otázku, čo skutočne komisia robí, ako sa ubezpečujete, že naozaj vláda a príslušné orgány na ochranu údajov skutočne vedia o tomto rozhodnutí a čo, ako v tomto smere konajú. Ja súhlasím s kolegami, ktorí povedali, toto musí byť absolútnou prioritou na našom programe a v, rám, v rámci našej spolupráce s e, americkým kongresom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem ti veľmi pekne. Ja sa ešte pýtam, zdá sa, že už nikto nechcel vystúpiť. Kolegovia, ja len pripomeniem. Pripomeniem ešte časový harmonogram. 26. oktobra tu bola pani komisárka Jourová a príde opäť medzi nás 10. januára. desiatého 10. januára e, príde opäť medzi nás a Potrebujeme odpovede od nej, čo hovoria Spojené štáty. Chceme, aby nás informovala o stretnutí. Ja chápem, že je tu istá naliehavosť ohľadne časovej lehoty, ale neviem, ako sa nám to podarí dosiahnuť. Ak by ste nám mohli uh, by ste nám mohli povedať, ako to bude vyzerať. Ja si myslím, že ten, tá januárová časová lehota je pomerne e, závažná. E, pán predseda sa ospravňuje 10. december to má byť, čiže nech sa páči, ak by ste sa mohli vyjadriť k tomu, čo tu odznelo. Takže predovšetkým ďakujem za otázky. Uznávam, že tu neviem, v čom sa naše názory vlastne rozchádzajú. Vyjadri sa k pár otázkam teda. Začnem dobrou otázkou, ktorá sa týkala politickej alebo administratívnej úrovne. Po rozhodnutí súdneho dvora sme hneď, hneď na administratívnej úrovni, na politickej úrovni, pani komisárka Jourová, sme sa rozhodli vysvetliť Američanom, že je treba to E, zmeniť situáciu. A preto pani Jourová bola za komisiu pred 15 dňami vo Washingtone. Mala mandát od komisie. Nie je tu, neexistuje nejaká administratívna alebo technokratická diskusia, my do toho ideme naplno. Ide tu o rokovania, rokuje sa o tom už dva roky, ale oni sú si plne vedomi toho, že to je politická otázka a je to otázka, ako povedal Juan Fernando López Aguilar, že tu ide v podstate o právny štát. Že treba uplatňovať naše pravidla týkajúce sa ochrany údajov. Takže nehovorím, že tie závery nás nutne potešia. Veľmi nás zaujíma predovšetkým tento spis, ktorý je dôležitý. Takže, takže vyjadrím sa k ukreným otázkam. Chcel by som teraz zareagovať na otázku eh, pána Vosa v súvislosti s tým, či si Američani uvedomujú, že všetko sa veľmi výrazne zmenilo. Tu môžem odpovedať, že áno. Sú presvedčení, že Obchodné záujmy, ktoré nás spájajú, si vyžadujú, aby boli prejednané je tiež je potrebné vyjednať nový základ na e, základe tohto rozhodku Šrems. Keby som sa mal vyjadriť k administratívnym otázkam, dojem mňa aj kolegov, ktorí boli vo Washingtone, je taký, že rokovania na administratívnej úrovni sú ťažké, ale Bielý dom, ale tiež zastupcovia obchodnej obce v USA e, sú otvorení, pretože si uvedomujú, aké politické problémy sú s tým spojené. Musím povedať tiež jasne, a pani komisárka Jourová v tomto bude e, veľmi striktná. Máme e, konkrétny záväzok dosiahnuť dohodu do konca januára 2016. Takže o 10 dní sem príde pani Jorova, aby to vysvetlila. Takže od teraz až do konca januára sa budeme veľmi intenzívne snažiť rokovať s americkými zástupcami buď tu, alebo vo Washingtone, alebo aj pre príležitosti najbližšieho stretnutia v Londýne. Uvedomujeme si, že čas nás tlačí ako som už priblížil na úvod, venujeme sa v rokovaniach s Američanmi najmä tam, aby bolo jasné, že po rozsudku v prípade Šrems sa veci majú úplne inak. Teda záväzky musia byť naozaj v prvom slova zmysle záväzné. Aj čo sa týka dodržovania našich pravidiel, ochrany údajov, taktiež sa snažíme Američanom priblížiť, že ktokoľvek, či jednotlivec alebo právna osoba má právny nárok na ochranu svojich e, údajov. Tiež diskutujeme o tom, že pri reakcii na otázky národnej bezpečnosti tu sa vychádza najmä z princípu proporčnosti a tiež požadujeme od Američanov, aby uskutočňovali tieto um, overovacie mechanizmy ex post. Nechcem vám teraz nejako slubovať, že nájdeme riešenie na všetky tie problémy. Uvedomujeme si však, že Naše východisko, e, teda naša hlavná zásada je, aby bola čo najvyššia miera ochrany osobných údajov. Tiež chceme, aby boli jasne stanovené podmienky dosiahnutia akékoľvek dohody v tejto veci. Ale ako som už povedal, na dohodu treba dvoch, ako aj na tango. To si uvedomujeme. Môže vás priblížiť jedine to, že budeme pristupovať celé veci maximálne transparentne. My sme vám plne k dispozícii Napokon, veď sa musíme pred vami zodpovedať. Vy budete rozhodovať o tom, či to, čo vyjednáme alebo nevyjednáme, či sa schváli alebo nie. Pán Vos aj pani Gomeš sa pýtali ešte na úlohu národných orgánov na ochranu údajov. Máme smernicu, ktorá stanovuje isté kompetencie aj komisii, aj týmto orgánom podľa článku zmluvy. My sa snažíme s týmito orgánmi spolupracovať v tom, aby v najhoršom prípade bola zaistená tá štandardná úroveň ochrany údajov, a to práve na úrovni týchto národných orgánov na ochranu údajov. A v dokumente vy ste spomenuli konkrétne firmy, my o tom vieme a rokujeme s týmito partnermi. Neviem, či sa nám podarí dosiahnuť dohodu. Rozhodne dúfam, že sa nám to podarí. Jediná vec, ktorú môžem zaručiť, je, že táto dohoda nepôjde pod úroveň našich štandardov. Pán Bony, vy ste tvrdili, že národné orgány na ochranu údajov budú ešte prísnejšie po tejto novej situácii, po rozsudku Šrems. Ehm, to môžem pravdepodobne len potvrdiť, najmä ak sa nedosiahne nová dohoda. Viete, že ešte nemáme žiadne konkrétne odpovede na konkrétne otázky. Platí však len to, všetky problémy sú dobre známe, my komunikujeme otvorene s americkými partnermi a v každom prípade a politické eh, orgány USA veľmi jasne pochopili, že Situácia sa v zásade zmenila po tomto rozsudku Šrems. Nevieme, či je to nejaký mm, triumf, či sa môžeme už chystať e, na istú dohodu, to nevieme. V každom prípade do konca januára ešte máme čas rokovať a dosiahnuť dohodu. Pán López Aguilar sa pýtal Takže aký je dopad, čo sa týka ostatných návrhov, ktorých sa teraz rokuje? Teraz pracujeme na tejto, týchto otázkach. Áno, všetko je to prepojené a vieme, aký to bude mať dopad na iné otázky, ale taktiež vieme, aké sú princípy tohto rokovania. Žiadny z nich vás neprekvapil. Dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť čo najlepší výsledok. Ale a toto otázka tých dvoch ale. Musíme európske inštitúcie mať jednotné stanovisko, aby sme presvedčili Američanov, že našim spoločným hospodárskym záujmom je mať dobrú dohodu Safe Harbor. No tá otázka, ako to bude za konkrétne, tak to nie je otázka na dnes. Ďakujem kolegovia Takže je to veľmi dôležitá téma. Ale bohužiaľ musíme prejsť k ďalšiemu bodu programu, pretože už máme 10. decembra máme stretnutie, kde príde pani komisárka. A som si istý, že opäť budeme diskutovať o dôležitej téme. Kolegovia majú ešte veľa otázok, ale tie počkajú do 10. decembra, kedy príde komisárka. A to už bude hneď pred koncom lehoty. Takže ďakujeme za tú dnešnú prezentáciu, pán Morillo. A pani komisárku vidíme 10. Kolegovia, prejdeme teda ďalej k bodu. Výmena názorov s generálnym riaditeľom generáliteľstva Homo Matiasom Rutem. Než sem príde za mnou, tak vám vysvetlím, ako to bude vyzerať. Výmena názorov o spolupráci EÚ a Turecka v oblasti azylu, migrácie a riadenia vonkajších hraníc EÚ. Taktiež kontexte stretnutia hlav štátov na e, včera v nedelu. Koordinátori chceli usporiadať výmenu názorov, aby ohľadom prebiehajúceho dialogu medzi EÚ a Tureckom a taktiež sa to týka e, teda oblasti, za ktoré je zodpovedný príslušný výbor LIBE. Komisia minulý týždeň publikovala správu v súvislosti s liberalizáciou vízového styku medzi EÚ a Tureckom. A ďalej, kolegovia, viem, že vás zaujíma taktiež výsledok včerajšieho stretnutia hlav štátov a taktiež výsledok bilaterálneho e, dialógu medzi EU a Tureckom. Takže prosím, e, Mm, na krátku prezentáciu a potom vedú. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Nuž. Je to v podstate také veľké šťastie, že som tu práve dnes, pretože som to mal byť už skôr, no ale som tu nakoniec dnes a je to práve po samite. Takže je to dobre načasované že to takto vyšlo časovo. A ja vám poskytnem taký širší kontext toho, čo vlastne viedlo k takému mnohými ako historickému začovanom summitu, kde sa stretlo 28 šéfov členských štátov EÚ. A my sme pracovali s Tureckom a predovšetkým podpredsedom komisie Timmermansom, snažili sme sa vyvinúť spoločný plán spoločných krokov, čo sa týka riadenia migrácie. Začalo to na začiatku oktobra. Cieľom bolo spolupracovať s Tureckom, aby sme zistili, ako sa dostať do také situácie, že sa nám podarí lepšie zvládať tie migračné toky, zastaviť pašovanie ľudí a zároveň ako by sme mohli zintenzívniť naše vzťahy s Tureckom v tejto oblasti, v oblasti riadenia migrácie. Máme spoločný e, akčný plán EU-Turecko, ktorý bol súhlasený 15. oktobra. A v tomto spoločnom akčnom pláne sa stanovili mnohé body, v ktorých budeme spolupracovať s Tureckom. Nuž, z oboch strán prišlo mnoho žiadostí, taktiež teda aj z tureckej strany. Aby som to tak zostručnil, čo sa týka tých tureckých žiadostí, predovšetkým chceli pravidelnejšie schôdze na EU tureckých samitoch, má takéto na úrovni samitu. Ďalej, čo sa týka e, liberalizácie vízového styku, po tretie pokrok v rámci rokovaní o prístupe do EÚ a ďalej navýšenie financovania určeného na podporu činnosti Turecka, ktorými Turecko podporuje utečencov, ktorí prichádza do Turecka. Nuž, najprv sa o tom diskutovalo, o tomto pláne na stretnutí e, šéfov hlav štátov a šéfov vlád. Ďalej sme stretli s tureckými úradmi, aby sme zistili, ako presne by to prebiehalo. No a potom sme sa museli v podstate uistiť, že chápeme, ako ten druhý bude teda robiť svoju časť. Že tam bude vzájomné pochopenie. Nakoniec sme sa dohodli predovšetkým na implementácii tohto akčného plánu. Taktiež sme sa museli dohodnúť na mnohých ďalších prvkoch a Mnohí to popísali tak, že vzťahy EÚ a Turecka dostanú novú energiu. To je asi taký najpresnejší popis. Takže dosadkom je teraz to, že očakávame, že Turecko zintenzívni svoj bod proti organizovaným bandám pašerákov a zniží ich počet a taktiež zaistí, že menej ľudí bude nelegálne opúšťať ich územie a taktiež bilaterálne záväzky, že budú lepšie uplatňované. Zároveň sa zavedie veľa opatrení na zlepšenie integrácie sírskych Dečencov v Turecku, ktorí sú tam pod režimom dočasnej ochrany, tak aby teda mohli sa oni zapájať do hospodárske činnosti v Turecku. Dochádzka školská detí zo sírskych rodín v Turecku. Taktiež je treba to podporiť. No, povedala som, že z tureckej strany prišlo veľa žiadostí. Jedna, jedno jednou je vytvorenie utečeneckého zariadenia Včera Európska únia to taktiež zaviazala k mobilizácii. Pôvodne to bolo 3 miliardy eur, alebo na úvod. A zdôrazňujem, že to nie je, nie sú peniaze, ktorým sa zaplatí spolupráca s Tureckom, ale sú to peniaze, ktoré majú pomôcť utečencom v Sýrii po druhé, je tu dohoda, že sa budú konať samity medzi EÚ a Tureckom vo formáte, ktorý ešte bude musieť byť bližšie určený. Bude to od prípadu k prípadu. Bude to dvakrát za rok. Bude to ruka v ruke s rozhovorom na vysokej úrovni o migrácii na ministerskej úrovni alebo komisijnej úrovni na základe akčného plánu. Ďalej, ďalej prebehnú ďalšie schôdze na vysokej úrovni, bude sa viesť politický dialog, ale aj dialog o energetických otázkach. To je len taký príklad, ktorý uvádzam. Ďalej už v polovici decembra prehne medzivládna konferencia, ktorou sa otvorí kapitola 17 a taktiež bol urobený záväzok, že sa otvoria ďalšie kapitoly, ale často to bude veľmi komplikovaný detailný postup. Je treba vždy konkrétne presne skúmať, aký a tam sa tie kompetencie často úplne zmenili, takže je to veľmi komplikovaný proces. Najprv no je treba preskúmať, aký a diskutovať o tejto otázke. Nuž, toto, ja som kapitoly 23-24, ktoré sa týkajú aj tohto výboru. A Možno teda budú započaté tieto kapitoly, ale členské štáty si ešte vyhradili k tomu stanovisko a uvidí sa na jar budúceho roka. V neposlednom rade, to sa týka aj tohto výboru, taktiež komisára Avramopulosa, generál rejiteľstva HOM, takže urychlenie postupu zavedenia eh, postupu liberalizácie bezvizového styku. Toto bolo trochu komplikované, pretože niektorí si mysleli, že by stačilo politicky vybrať nejaký dátum, ale my sme vedeli, že sa v podstate pohybujeme smerom k liberalizácii vízového styku, ale najprv tam sú určité aspekty, určité body. Máme viac než 70 bodov, ktoré si myslíme, že je treba implementovať v súvislosti s liberalizáciou vízového styku. A v priebehu ďalších dvoch dní budeme diskutovať o tom, aké prvky budú môcť byť zavedené. Vieme, že bolo vytvorené veľa legislatívy, pripravuje sa ďalšia v súvislosti s požiadavkami, ale čakali sme na nový parlament a potom mnohé pravidlá sa budú zakladať na vládnych dekretoch, takže sú tam naozaj mnohé prvky, na ktoré treba popracovať. No našim cieľom je smerovať na konci roka k liberalizácii vízového styku a v záveroch rady teda sú už určité konkrétne body, ale bude to závisieť od toho, ako sa budú plniť body cestovnej mapy o liberalizácii vízového styku. No už ten proces potom bude taký, že prídeme s konkrétnym návrhom a taktiež spoluzákonodárci to budú musieť preskúmať, takže ináč by to ani nešlo. No už takže za posledných pár týždňov sme veľa pracovali, aby sme zintenzívnili naše diskusie a taktiež, aby sme zaručili, že migračné toky budú lepšie riadené. Nuž viete, že za posledných pár mesiacov 600 tisíc ľudí dorazilo na grécké ostrovy. A keď sme začínali diskutovať o tejto tak skôr sa sústredovali na toky migrantov z Líbie do Talianska. Takže možno je to len jedna taká kapitolka v súvislosti s tými migračnými tokmi, ale máme tu určité prvky konsenzuálneho prístupu a taktiež je dôležitý prístup k zdieľaniu bremena. Turecko má viac než 2 milióny sírskych utečencov a asi 8 miliard dolárov ich to stálo tam týchto ľudí mať, je tam neustály tlak. A to znamená, že je jasné, že prídu ešte ďalší a bude ich veľa. Takže je treba, aby sme taktiež zaviedli do praxe národné aj európske programy presídlenia. Toto ide aj ruka v ruke s tými našimi diskusiami, ktoré vedieme my tu, aby sme podporovali alebo dali výhodu tým, čo chcú migrovať legálne. Pán predseda, hovoril som relatívne krátko, pravdepodobne to bolo aj tak dosť dlho, ale teraz už sa teším na tú diskusiu. Už nepodceňujme dôležitosť tejto otázky. Ako ste povedali, to načasovanie vaše návštevy je skutočne skvelé, keďže včera sa stretli hlavy štátov, šéfovia vlád. Nuž, Takmer každý prítomný poslanec sa prihlásil o slovo. Najprv zoberiem koordinátorov, pretože oni požiadali o tento briefing. Myslím si, že áno, že je to dobre načasované, že včera bolo to, bol summit nedelu, takže postupne dostanú slovo všetci a prosím, pridržiavajte sa prideleného času, pretože to je veľmi dôležitá otázka. Prosím, dve minúty maximálne, to by nám určite všetkým pomohlo. Takže začneme. Birgit Sipel. Dobre, takže Birgit. Ďakujem. Po tomto stretnutí s Tureckom je tu naďalej veľa otvorených otázok a stále nám chýbajú príspevky členských štátov. Ako financovať UNHCR? Chýbajú nám peniaze pre Africký zverejnecký fond a taktiež, čo sa týka kontroly externých hraníc EÚ, to netrápi úplne všetky členské štáty, takže prosím, povedzte nám tie 3 miliardy eur, odkiaľ prídu. Druhá otázka. Už ma unavuje počúvať, že Turecko eh, robí veľa v otázke utečencov. Keď si porovnáte veľkosť krajiny, občas obsan, počet občanov, hospodárskú situáciu. Ja sa domnievam, že záťaž, ktorú na seba prevzal Libanon, je o mnoho väčšia než e, tá, ktorú na seba prevzalo Turecko. A predsa neustále hovoríme iba o Turecku. Keď, sa hovoríte, keď hovoríte, že by sa mali peniaze využiť na lepšie bývanie, školy a tak ďalej, e, kde presne by sa to malo stať? Ja totiž viem len to, že väčšina sírskych utečencov nežije v táboroch, žijú v mestách v Turecku, teda ako sa to podľa vás bude dezorganizovať, aby táto pomoc naozaj sa poskytovala organizovanie a v prospech utečencov. Okrem toho, Turci kontrolujú svoje hranice uh, už teraz. Uh, to je teda jedna z povinností Turecka, uh, tak aby už neprichádzali utečenci do Európy, taktiež musia niektorých utečencov prijať späť, ale nic sme nepočuli o presídľovaní čo sa teda presne plánuje tejto veci. A mimochodom, doposiaľ žiadni sírsky utečenci e, v Turecku e, nemôžu získať azyl, zatiaľ to možné nie je. Ďalej sme sa dozvedeli, e, že otvorenie niektorých kapitol, aby sa začali prístupové rokovania s Tureckom, to by sa malo podporiť. Ja to v zásade tiež podporujem. Naša politická skupina vždy tvrdila, že Turecko by sa malo stať súčasťou EÚ, e ale zatiaľ pod vedením Erdogana to vnímam ako reálne. Podľa mňa by bolo vhodnejšie povedať, že najskôr Turecko musí urobiť isté zmeny, stiahnuť isté rozhodnutia, ktoré zaviedli do svojej legislatívy. A potom bude možno otvoriť nové kapitoly. Turecko totiž nie je dobrá krajina, pre Kurdov, pre právnikov, pre novinárov a všetkých tých ostatných, ktorí sú čo len trochu kritickí. Teda podľa nás mali by sme byť ráznejší v našich požiadavkách ako predpoklad toho, aby sa vôbec nejaké ďalšie rokovania začali. Prosím, kolegové, naozaj neprekračujte tie dve minúty, ktoré som vám pridelil. Ďalej, pani Stevens, nech sa páči. Ja, Ďakujem pekne, eh, pán predseda a eh, kolegovia. Ja to naozaj môžem povedať veľmi stručne. V súvislosti s Tureckom vidíme, že je tu isté úsilie vracať všetkých uchádzačov o azyl do tureckých táborov, kde potom môžu predložiť žiadosť o azyl. Mm, pozitívne rozhodnutia majú za následok príchod do Európy, ak existuje ešte stále systém kvót, e, presídľovanie a pushbacky, teda vracanie, toto e, sú riešenia, ktoré uprednostňujeme my. Tým pádom by sme nemuseli neustále pochovávať ďalších mŕtvych na mori a bolo by možné predkladať žiadosti o azyl priamo v táboroch. E, včera bol v Bruseli schválený akčný plán medzi EÚ a Tureckom e, v hodnote 3 miliard eur e, na príjem sírskych utečencov v Turecku. Všetky tieto podrobnosti sú v dispozícii, tento program a plán sa môže presadiť, e, uplatniť v praxi. Akčný plán je už teda stanovený, aj prijímacie štruktúry, a taktiež pushbacky, kroky tureckej pobrežnej hliadky a tak ďalej nie sme za takéto prísne opatrenia, ale niekedy platíme príliš vysokú cenu, napríklad vo forme liberalizácie víz. Ďakujeme. Ďalej kolegyňa Judith z Argentíny. Ešte Cecilia Wikstrom. Možno dostane slovo predtým. Nech sa páči, Cecilia. Ja som to možno nesprávne pochopila. Myslela som si, že dostanú aj slovo koordinátory. Ja totiž som koordinátorka. Už tu kolegovia povedali naozaj eh, veľa z toho podstatného. Eh, kolegyňa Sipel sa pýtala na peniaze a ja sa na to opýtam. Viem, že je krátka pred Vianocami. Všetci si robia zoznamy želaní, ktoré majú, ale odkiaľ prosím vás chcete zobriať eh, tieto 3 miliardy? To naozaj by nás veľmi zaujímalo. Tiež by som sa chcela opýtať, či je pravda, tak ako sa uvádza v niektorých medzinárodných novinách, že 14 že už kapitoly 14, 15 aj 17 o Európskom aký a um, o hospodárskej menovej politike, či naozaj sa budú otvárať alebo nie. A čo sa týka uh, procesu liberalizácie víz do konca roka 2016, aj toto isté, že sa dá označiť za isté želanie ale otázka je, nakoľko je to reálne. Čo sa týka posúdenia demokracie a ľudských práv, tu naozaj musí Turecko prijaviť mnoho viac úsilia. Všetci zdôrazňujú význam ehm, rozsiahlých reformiem súdnictva a justície v krajine. Čo môžete povedať k tomu? Aj toto je pre nás totiž veľmi podstatné. Na to, že Erdogan v poslednom čase je ešte ráznejší v potláčaní všetkých kritikov ja sa chcem opýtať, či sa to nejako rieši, alebo či sa ich snažíme opäť nejako uplatiť, aby robili veci za nás, alebo aby sme tým nahradili takto peniazmi e, naše vyčitky svedomia. V Libanone totiž každý tretí človek je utečenec zo Sýrie. Sú to všetko ľudia zo Sýrie a pritom v Libanone e, je obyvateľstvo e, ktoré je tejto krajine vlastné, naozaj um, nie je veľmi početné a v súčasnosti je tam už 1,5 milióna utečencov zo Sýrie. Neviem, či sa takáto pomoc chystá poskytnúť aj Libanonu, či sa to nejako eh, bude riešiť. Ja sa odpravdujem Cecílie za to, že som ti nedal slovo. A teraz eh, poslanci v poradí, ako sa prihlásili, najskôr pani z Argentíny. Sorry, my apologies um, Judith Sargentini, followed by Mrs. Vergia. Sorry, Mrs. Vergia, followed by Judith Sargentini. I'm sorry. No, no, This is not, not my afternoon. pani Veržia. Nevadí mi to, ak by pani Sargentini vystúpila predo mnou, naozaj mi to nevadí, nie sme tu um, príliš veľkí formalisti, nepotrpíme si na to. Chcela by som na úvod povedať, že eh, včera sa tu konal summit EU-Turecko a pritom v Turecku došlo k zavraždeniu e, kritika e, krajiny, bol to obhajca ľudských práv, e, ktorý veľmi intenzívne bojoval a nesmieme byť um, len tichými prizeračmi sa a nesmieme takto mlkvo nepoukazovať na takéto hrozné činy. Došlo k jeho zavraženiu. Myslím, že problematika vzťahu s Tureckom je zložitá. Potlačenie ľudských práv, potlačenie slobôd, prejavu. Nechcem tu teraz hovoriť o prípade zotrania e, ruskej stíhačky, taktiež čo sa týka financovania islamského štátu, e, čo umožňuje Daešu e, naozaj disponovať veľkými finančnými prostriedkami, ale krajina pod vedením pána Erdogana Eh, je v zlom stave. Eh, eh, rodinný príslušník pána Erdogana sa nedávno stal ministrom energetiky. To, čo sa aktuálne deje s príchodom utečencov, vedie k tomu, že vidíme, že je tu tok z Líbie do Talianska Tvrdilo sa, že v Líbii neexistuje štátna štruktúra a pritom teraz vidíme, že cez Turecko prichádza trojnásobne viac ľudí a pritom Turecko je uznaným štátom. Ak by teda ľudia boli eh, dostatočne eh, príjmaní v Turecku, neprichádzali by v takých veľkých eh, číslach sem k nám do Európy. Ja si myslím, že by sme sa mali venovať aj tejto otázke. Ja by som mala aj konkrétne návrhy, ako na to reagovať a ďalej. Mimovládky konkrétne organizácia Human Rights Watch a tiež Amnesty International um, poukazujú um, na mnoho prípadov návratu um, utečencov z Sýrie uh, späť do Sýrie, pretože ich tam prinútilo vrátiť sa Turecko. Aj na toto by sme mali poukazovať a preskúmať tieto prípady. Ďakujem pekne. Teraz nasleduje kolegyňa z Argentíny. Ďakujem. Ja si myslím, že kolegyňa Sipel už povedala eh, mnoho z toho, čo som chcela povedať ja, ja to teda nebudem opakovať. Chcela by som mm, oceniť eh, prístup Európskej komisie za to, že eh, každý deň aktualizujete informácie o tom, ktoré členské štáty už zaplatili za UNHCR, tiež do tohto Afrického zverejneckého fondu, do potravinového fondu OSN a taktiež, e, ktoré prispievajú k relokácii e, týchto ľudí z Talianska, z Grécka. Ja si tieto informácie prezerám každý deň, ale nejako to nezvyšuje dôveru, ktorú máme e, v celý tento systém. Dôverujeme číslam, ale nie celému systému. Na včerajšom stretnutí s predsedami vlády o Turecku Ehm, vznikla totiž nejasná situácia. Nie som celkom istý, aká dohoda v skutočnosti bola vyjednaná. Už pred mnohými rokmi sa tu hovorilo o liberalizácii víz. My sme tu schválili na postoj, ale rada to nebola ochotná podporiť. Tie 3 miliardy naozaj chceme vedieť, odkiaľ presne tieto peniaze prídu a na čo sa presne budú ehm, využívať. Keď totiž hovoríme o 2 miliónoch utečencov a 3 miliardách eur, Naozaj tu nejde o až takú vysokú sumu v porovnaní s tými 1,8 miliardy e, pre celú Afriku. To síce vyzerá ako vysoká suma, ja tu naozaj nevidím, kde sa to vyvažuje, ale až taká vysoká suma to nie je. Isté, že vy tu zastupujete iba komisiu, nie ste to správny starým partner, ale my tu v Európskom parlamente máme pocit, že tu ide o uzatváranie akejsi balikovej dohody s Tureckom, pričom nie je celkom jasné, kto z toho má v skutočnosti prospech. Rozhodne však e, z toho nemá prospech utečenec. Ďakujeme pekne. Ďalej pán Korál. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pred piatimi rokmi um, pán Gaddafi dostal 5 miliard na riešenie imigračných problémov. My sme teda mal dostať. My ako parlament sme vtedy povedali, že nie, pretože jednoducho Gaddafi nebol tou správnou osobou za garantovanie práv. No a ja sa teraz chcem spýtať komisie, aké typy záruk um, máte, čo môže zaručiť Erdogan, pretože všetky ľudské práva sú vlastne porušované v Turecku. Hovorili sme tu o kurdskom právnikovi, ktorý bol zabitý pred dvomi dňami. Máme tu represívne prípady opozície, manifestantov a tak ďalej. Čiže toto je bežná vec v Turecku. A Počas uplynulých rokov sme poskytli zhruba 9 miliárd v podobe eh, kohezných eh, fondov v Turecku. Čiže mne sa zdá, že jedno, mne sa nezdá, že by sa situácia s ochranou ľudských práv v Turecku zlepšila. Mne sa zdá, že Erdogan hrá skrátka na dve strany, neponúka nám žiadnu záruku a e, hrá pri viacerých hráčských stoloch, čiže to je naozaj nebezpečné. Ja sa preto pýtam, aký typ záruky máme že tieto 3 miliardy, pravdepodobne táto čiastka nebude dostatočná to, aby riešila celú otázku, ale je to veľa peňazí naozaj. Nemáme ale v rukách žiadnu, be, žiadnu záruku v rukách, že sa vec vyrieši. Takže naozaj by nás zaujímalo, ako sa to bude, aké budú ďalšie kroky a ako sa to bude kontrolovať. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďalej pani Mussolini. Vážený pán predseda, ja som si myslela, že nám dnes poviete, že konečne je dohoda následovná, že vlastne Turecko musí poskytnúť Európskej únii 3 miliardy eur, aby Európska únia umožnila liberalizáciu vízového režimu. Ako to je vlastne teda? My jednoducho si nemôžeme nevšimnúť. A aj samotná komisia to povedala. Veď pozrite, čo sa stalo táto eh, dohoda je skrátka, pozrite sa, bol zabitý právnik, eh, zostreli ruskú stíhačku, ale potom je tu ešte jedna veľmi jasná vec. Kde sú tie záruky? Aké sú tie záruky? My dáme peniaze niekomu, kto teda kontroluje, keď sa, keď sa pozriete, aký obchod so zbraniami prebieha na turecko-sírskej zbranici. Ja si v Taliansku zapnem televíziu a Videla som tých, ktorí zostrelili ruskú stíhačku. Myslel som, že to sú ter- teroristi. Ja sa naozaj obávam, naozaj sa obávam a som zásadne proti tejto dohode. Ďakujem. Um, Mr. Dupré. Pán Dupré, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. I musím povedať, že nie som eh, veľmi nadšeným podporovateľom pána Erdogana a nesúhlasím s jeho politikou. E, bombarduje Kurdov, e, pričom oni jediní odolávajú Daešu, taktiež nechádza po svojom území premávať e, kamiony z ropou, ktoré patria islamskému štátu. Mohol by som pokračovať, nesúhlasím s ním. Chcel by som položiť tri otázky. Poprvé, čo sa týka tých 3 miliárd eh, k jednotlivým číslam najskôr, videl som oficiálny dokument, eh, kde sa uvádza, že to stojí 8 miliárd eh, Turecko, celá táto problematika okolo utečencov. Taktiež v dokumente sa uvádza 7 miliárd, ale som videl ešte ďalší dokument, kde sa hovorí o 6 miliardách. Teda z čoho vychádzajú tieto odhady, ako už povedala pani Sipela aj ostatní, nemajú 2,5 e, miliardy utečencov, ktorých, milióna utečencov, ktorí sa musia starať, e, majú ich 500 e, tisíc. Teda naozaj klobúk dole, že dostanú takúto sumu, ale koľkonásobne sa bude musieť táto suma ešte zvýšiť. Čo sa týka liberalizácie víz, aj tu v posledných správach sa uvádza, že je potrebné dosiahnuť pokrok e, v prípade 70 e, konkrétnych e, oblastí postupu. A vy napriek tomu, aby sa táto situácia zlepšila, chcete liberalizovať víza. To je snad nejaký žart. Oni týchto utečencov nejako nezastavia, nebudú sa o nich starať. To je predsa veľké nedorozumenie a vy napriek tomu chcete liberalizovať eh, víza s eh, Tureckom eh, a ďalej, čo sa týka readmisí. Na koho sa prosím orientujú tieto readmisie? Je to voči Turkom, ktorí chcú prísť k nám, alebo um, sú to ľudia, ktorí uh, nezákonne vstúpia na územie a chcú získať štatút utečenca. Um, a čo sa týka ešte jednej poslednej veci, to je môj osobný názor. Um, tvrdíte, že Turecko uh, je bezpečnou krajinou. Pre koho, prosím vás? Pre novinárov? Pre Kurdov? Um, ja by som navrhoval, aby ste si pozornejšie preskúmali definíciu, e, čo presne znamená pojem bezpečná krajina. E, ďakujeme pekne. Pán e, Jurek je ďalší. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa opýtať na niečo čo som eh, tu počul poprvýkrát a nehovorilo sa o tom eh, v priebehu rady a síce ide o spoluprácu s Tureckom vo veci boja proti prevádzačom a taktiež eh, proti zločineckým gangom, ktoré sa tomu venujú. Vieme, že prebiehajú obrovské operácie na Egejskom mori E, práve s týmto cieľom. E, zjavne sa o tom hovorilo, ale nevieme do akej miery, aké konkrétne dohody boli uzavreté, do akej miery Turecko bude ochopné spolupracovať s policajnými zložkami členských štátov EÚ. A nakoľko vieme vyhodnotiť, e, aké e, výsledky máme doposiaľ e, v oblasti boja proti týmto zločineckým skupinám. A tiež by ma zaujímalo, či sú nejaké konkrétne plány, ako rozšíriť operáciu Sofia aj nad ráme z pobrežia Egejského mora, možno až k Čiernemu moru a či by táto operácia bola, mohla byť predložená aj do tretieho kola. Pani Guillaume. Ďakujem. Ja už som to si od kolegov vypočula mnoho toho, čo som chcela povedať e, ja a ja sa chcem vyjadriť k podmienkám otvorenia e, niektorých kapitol, najmä čo sa týka otázok e, v reformách spravodlivosti, taktiež v otázkach základných práv došlo k zavraždeniam konkrétne, taktiež boli ďalší dvaja novinári uväznení, mm, sú tu obvinenia zo špionáže v prípade riaditeľa Komoriec e, alebo v prípade šéf-redaktora Ankara Gül. Ja sa chcem opýtať, či tieto podmienky otvorenia e, týchto kapitol sa nejako zmenili, odkedy sme o nich naposledy hovorili, alebo či e, sa len držíme nejaké tradície a ďalej, do akej miery konštatujete, že je splnená správa, konkrétne výročná správa o prestúpení, ktorá bola zverejnená a ktorá nebola príliš priaznivá tomuto pokračovaniu rokovaní ďalej. Vyjadrili ste sa, že pán podpredseda komisie Timmermans aj ostatní vycestovali do Turecka, popísali tam akýsi idylický život týchto utečencov a pričom z ostatných zdrojov vieme, že situácia je úplne iná, sú tam veľmi zlé podmienky, čo sa týka zdravotnej starostlivosti, škôl pre deti a tak ďalej. E, ďalej, čo sa týka pôvodu tých troch miliard, o tom už kolegovia hovorili. A ešte posledná vec. Chcela by som sa pripojiť tomu, čo povedal kolega Depre, e, e, čo sa týka účasti Turecka na budúcom zozname tzv. bezpečných krajín. A ja by som sa chcela opýtať, ako sa k tomuto staviate, ako presne chcete odôvodniť, že Turecko by sa na takomto zozname mohlo ocitnúť. Ďalej nasleduje Skakeler. Thank you. Ďakujem veľmi pekne chcem položiť zo pár otázok, najmä pokiaľ ide o presídľovanie v, nezaznel žiadny číselný údaj ani plány do budúcna a tie existujúce záväzky znamenajú 20 tisíc miest počas nadchádzajúcich dvoch rokov. Takže um, potom sa zdá, že prebehol aj mini summit, tam, kde bol môj členský štát. Ešte pred summitom s Tureckom viete, ktoré členské štáty sa na ňom zúčastnili. Nuža, zdá sa, že je tu istý zmetok, či bude Turecko bezpečnou, tretou krajinou, bezpečnou krajinou pôvodu a tak ďalej, či e, sírskych utečencov možno poslať do Turecka. Um, bude Turecko považované za bezpečnú krajinu pôvodu. To sa mi zdá dosť katastrofické, keď sa pozriem na slobodu tlače v krajine a plánuje neviem, po, môžete nám tomu niečo povedať? Ďakujem veľmi pekne, Katie Perrier. Ďakujem, pán predseda. Dovolte z mojej strany pár otázok a zo pár prípomienok. Ja som spravodajkyňou pre Turecko v parlamente a neviem, čo je nové, keď tu hovoríme o obnovení prístupových rokovaní. Ja viem, že Francúzsko už ku kapitole 17 stiahla svoje veto pred rokom. Hovoríme o liberalizácii od roku 2013 kritéria sme neznižili, takže čo je nové, pokiaľ ide o oživenie rokovaní, pokiaľ ja viem, tak včera ani Francúzsko, ani Cyprus e, nestiahli veto ku kapitolám, čiže okrem, čiže my, my sme boli vždy za otváranie e, kapitol, my sme boli proti zatváraniu, Takže otázka je, čo je vlastne nové. Potom boj proti prevádzačstvu, ochrana hraníc, ale žiadn, nič, nič o presídlovaní. V nemeckej tlači dnes prebieha diskusia o tom, že Nemecko by si želalo následný summit, pokiaľ ide o presídlenie 400 tisíc utečencov. Takže kde sa nachádzame, pokiaľ ide o túto konkrétnu diskusiu? Readmisná dohoda. No už na teraz máme readmisnú dohodu, pokiaľ ide o tureckých občanov, čiže išlo by teda len o príslušníkov tretich krajín. Bude sa to týka teda len utečencov, ktorí, e, ktorých žiadosti sa spracovajú v Grécku, alebo napríklad, ak niekto príde z Turecka do Holandska, nedostane azyl, bude sa na takúto osobu uplatňovať táto readmisná dohoda, pretože ak by to malo byť, ak by to malo byť platiť v Grécku, tak tak e, prečo potom nestačí súčasná bilaterálna dohoda medzi Gréckom a Tureckom? Takže toľko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Kolegovia, ďakujem za stručnosť pri vašich vystúpeniach. Pán Weidenhauser, ako ďalší, nech sa páči. Ďakujem. Ja si myslím, že určite dáva veľký zmysel rozprávať sa s Tureckom. Taktiež si zvolili to prístup reálne politického zbližovania. Pre mňa osobne je ten samý trochu sklamaním, pretože sa ohlásili veľké veci, no ale potom ten výsledok nie je až taký slávny. Je tam otázka ľudských práv. Dahir Ilči v Jakapia bol v podstate popravený. To je neslychaný čin. A to sa nedá hodiť len tak na PKK. A po druhé, Eh, Human Rights Watch opäť podáva správy o odsúvaní, ilegálnom odsúvaní utečencov naspäť do Sýrie. A taktiež sú kurdovia v Turecku, ktorí nie sú pustení naspäť na územie, z ktorého pochádzajú. O tom sa taktiež nediskutovalo, otázke kurdov, alebo aspoň sa tam nič nehovorí v záveroch. No a ja si myslím, že pokiaľ to takto bude pokračovať, tak ešte príde dodatočný e, prúd utečencov, pretože veľa Kurdov nemôže za daných podmienok zostať e, tam v oblasti, v ktorej žijú. A myslím si, že toto by pre nás všetkých malo byť veľmi dôležité. Už tu bolo povedané, prečo nie sme pripravení e, krajiny Libanon, alebo Irak, kde je tá situácia s utečencami ešte horšia. Prečo nie sme pripravení rovnako vážne diskutovať s týmito krajinami? Ďakujem veľmi pekne, Joseph. Tomás, nech sa ti páči. Techovsky. Niekoľko krátkých otázek. Ďakujem veľmi pekne za pár otázok. Otázka záruk. Chcel by som vedieť, aké budeme mať skutočne záruky od Turecka, že peniaze skutočne pôjdu na utečencov a že si Turecko nebude nejakým spôsobom takto vylepšovať rozpočet, rozpočet niektorých svojich zložiek. Druhá otázka. Od júna od júla nám stále posiela um, Turecko utečencov do Európy. Ja som sa bavil s mnohými organizáciami, ktoré potvrdili, že utečeneckých táborov v Turecku jednoducho pre prebieha nábor ľudí, ktorí sa majú preplaviť do Grécka. Chcel by som vedieť, ako máme veriť štátu, ktorý opakovane klame a podniká kroky proti európskej demokracii. Tretia vec. Ja som si Mm, vyťahol z trestného zákonníka paragrafy, ktoré sa týkajú prevádzačstva a vyrábania falšovaných dokladov. To je v Turecku trestné. Prečo toto právo nie je vymáhané? od 25 tisíc ľudí, ktorí sa úspešne týmto biznisom v Turecku živia. Ďalej, liberalizácia vízového režimu. Nejde, to príliš, nejde o príliš veľkú daň za to, že by sme mali Turecku v niektorých veciach ustúpiť a že by Turecko malo konečne začať podnikať kroky, ktoré zo svojej podstaty a fungovania má. A posledná otázka. Skutočne je Turecko bezpečnou krajinou? Môžeme vrátiť sírskeho kurda skutočne do Turecka bez toho, aby mal akékoľvek problémy s justíciou v tejto krajine? Ďakujem za vašu odpoveď. Ďakujem veľmi pekne, pani Gomeš. Ja by som sa chcela na úvod spýtať, prečo nefunguje program presídlovania. V Portugalsku každý hovorí, že to funguje, ale že jednoducho utečenci k nám neprichádzajú. Kolegovia už hovorili, nadniesli závažné otázky týkajúce sa ľudských práv. Hovorili o tom, ako sa ako rada úplne na túto vec zabúda a najmä, kedy sa odohrali tak závažné udalosti, ako je napríklad um, zavraždenie právnika, uväznenie novinárov a tak ďalej. Prečo sa zanedbáva otázka Cypru? Ja viem, že sa pracuje na dohode, ale eh, treba, aby bolo k tomu povedaného viac. Liberalizácia víz. Ja čítam, že e, Turecko využíva členskú krízu na to, aby si zabezpečilo e, voľný, voľný vstup do EÚ. Ja si e, ja by som sa preto spýtala, tých, tie 3 miliardy vlastne budú vyplácané každý rok, ale ja sa pýtam ešte, kam pôjdu tie peniaze a bude sa to monitorovať? Určite. Ur... Ja neviem, či sa tým budú vyplácať eh, náklady eh, tureckých eh, nemocníc, alebo či sa bude využívať na prepravu ropy, ktorú Daesh vyváža a tak ďalej. Čiže a Turecko vlastne nad týmto všetkým zatvára oči. Nepomôže to Turkom pri bombardovaní Kurdov? Prečo nepomôcť Iraku či Libanonu? Alebo prečo nepomôcť na vybudovanie mesta Sinža teraz, keď vlastne tu Kurdovia prevzali toto mesto do, do svojich rúk. Takže ďakujem veľmi pekne, pani Federo. Pani Valero, ďakujem veľmi pekne. Sama Fugaso. som... Ďakujem. Ja som si vypočula predrečníkov a veľa vecí zkrátka z, zo, zo zmluv uniká. Nesmieme zabúdať, že o tieto osoby, utečenci, utekajú pred islamským štátom a Turecko by sa malo snažiť ukludniť situáciu, podporovať e, Kurdov a hovorilo sa počas e, samitu aj o týchto bodoch. Ďakujem veľmi pekne. Thank you, chair. Ďakujem veľmi pekne, pán Kirchhoff. Viete, že to nie je ľahké žiť s takým susedom, ako je Turecko, najmä keď e, tam lietajú lietadla a um, my sa naozaj, my sa naozaj snažíme a veríme, že ak sa bude s Tureckom spolupracovať, tak e, sa problém môže tak, tak, ten, tak sa môže problému pomôcť. My si myslíme, že toto je spôsob, akým sa to mohlo riešiť. Ale, ale pokiaľ ide o otváranie ďalších kapitol, nuž medzi tým je veľký rozdiel. Najhoršia vec, ktorá z toho vzíde, je, že opätovne ľudia ktorí milujú Európu a ktorí sa domnievajú, že pozícia alebo miesto Turecka je v Európe. Občania Turecka budú opätovne oklamaní, pretože nehovoríme, že preskočíme kapitoly. My hovoríme, že ich otvárame a potom sa budeme riadiť kritériami. A teraz vidíme, že v e, Turecko nebude schopné naplniť tieto kritéria. Čiže my im dávame falošnú nádej a viete, ako vyzerá politická hra. Podľa mňa, a je to aj moja otázka, ak by sme chceli nájsť niečo, čo by sa dalo diskutovať e, s Tureckom, takže diskutujme o, o príčine vojny, ak budeme uplatňovať námorné právo a, a naozaj Turecko bude musieť byť pripravené v rámci kapitol v určitej etape. Ja len chcem doplniť eh, kolegyninú otázku. Viete, pokiaľ bolo 147 tisíc žiadostí o presídlenie a vy viete počet migrantov, ktorí boli skutočne akceptovaní? ide okolo 3000, ide okolo 3000 z tých 147 tisíc. Čiže vy si myslíte, že toto nám ponúka nejakú nádej ohľadne dohody, ktorú komisia, o ktorej práve komisia hovorila? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalší kolegovia, ešte poslední dvaja rečníci, aby náš host mohol zodpovedať na vaše otázky. Pán López Aguilar. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážený pán Rute. Ja si myslím, že vy ako um, že sa pýtam, nebolo by, nebolo by dobré sa snažiť nám to vysvetliť. My, my, my, mnohí, my mnohí sme trošku zmetení z toho, ako sa komisia rúti do rokovaní s Tureckom bez ohľadu na politickú situáciu v Turecku. Takže k, priamo k veci. Bolo by dobré rešpektovať isté odpovede a situácia je nová a nie je vôbec jasná. Poprvé, odkiaľ prídu všetky tie finančné prostriedky? 3 miliardy eur, ktoré má Turecko dostať. A akým spôsobom zabezpečíme a ubezpečíme sa, že účel peňažných prostriedkov e, sa skutočne aj naplní. Vyrieši sa tým situácia? sírskych utečencov? Ako to chcete monitorovať vzhľadom, vzhľadom na to, že Turecko je globálnym aktérom, má istú regionálnu váhu a tak ďalej? Čiže s tým, že treba mať na zreteli aj e, rešpektovanie národnej suverenity. Ďakujem veľmi pekne. A pani Weber, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda håller på med egentligen. 3 euro. Takže, áno, 3 miliardy eur, to už sme počuli veľakrát, 500 miliónov sa zatiaľ zozbieralo a pobeží to potom viac než 2 roky. Takže k čomu chcete nútiť členské štáty? Ako to urobíte potom? Zvyšíte príspevky členských štátov do tohto európskeho klubu. Ako to bude vyzerať s kvótami? Tie členské štáty, ktoré nepríjmú utečencov, tak budú musieť zaplatiť nejakú pokutu. Ako to vidíte? No už najlepšie je to, že Briti pravdepodobne len zistia, že, ma, že ma sa nemýlia, keď opustia EU. Andrete, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, nech sa páči. Ja sa pokúsim bez toho, aby som zodpovedal na individuálne otázky, budem sa snažiť zoskupiť moje odpovede. A ak niečo vynechám, tak mi to prosím pripomente. A... Alebo potom mi môžete následne povedať, že nedošlo k zostane vašej otázky. Peniaze. To je prvé. Máme na stole návrh využiť 500 miliónov. To pôjde z EU rozpočtu a očakávame, že členské štáty zmobilizujú 2,5 miliardy aby prispeli vlastne a spoločne sme vytvorili tie, tie, tie 3 miliardy. Uh, závery z včerajška zavezujú EÚ k tým trom miliardám, ale nehovorí sa v záveroch, odkiaľ budú pochádzať tieto finančné prostriedky. Takže isté diskusie budú musieť ešte k tejto veci prebehnúť. Ale odhodlanosť všet, všetkých šéfov štátov a vlád e, existuje. Komisia vždy hovorila, že sa to dá, že sa že sa, že sa dá zmobilizovať z našich prostriedkov zhruba pol miliardy. Druhá otázka. Áno, peniaze sú vyčlenené konkrétne na využitie pre utečencov. Pravdepodobne eh, budú uložené do zvrneckého fondu a to nám umožňuje riešiť situáciu utečencov zo Sýrie, ktorí sú v iných krajinách. Ja počujem, rozumiem tomu, čo hovoríte o Jordánsku, Libanone, naozaj to zohľadňujem a môžem vám povedať, že naozaj intenzívna diskusia, nie včera na samite, ale že tá intenzívna diskusia k týmto krajinám prebehla a otázka peňazí, mobilizácie peňazí. Uvidíte to aj v prípade Afrického zvoreneckého fondu. Budú existovať konkrétne projekty, um, bude existovať rada, Jednoducho nedáme tie 3 miliardy len tak. Nie, budú vyčlenené na konkrétne projekty, školstvo, budovanie, budovanie jednotlivých zariadení. Nejde len o tábory, ide aj o to, ide aj o to, alebo o pomoc ľuďom, ktorí sú už v mestách a budeme veľmi pozorne sledovať využitie týchto finančných prostriedkov. Ja by som vám nemal vlastne na to um, odpovedať ako generálny riaditeľ DG Home, pretože to skôr spadá do um, do gestie iných kolegov, ale ja sa snažím o čo najväčší objem informácií. Keďže sme si vyvinuli takého ducha vzájomného porozumenia. už, čo sa týka tých eh, kapitol, ktoré by sa otvárali, tak toto je skôr otázka pre komisára Hána a e, pri kolego z príslušného generálneho rejiteľstva. A teda tam, kde sa rokuje o e, rozširovanie EÚ, ale súhlasím s pani Piri, že musíme otváranie nových kapitol využiť na diskusiu o nedostatkoch v kandidátskej krajine, a teda v tomto prípade o Turecku. Pretože pokiaľ využívame kapitoly 23-24, tak to robíme, aby sme nastavili zrkadlo a povedali, toto je zlé, toto nefunguje, ľudské práva, nezávislosť súdnictva. Takto sme vždy otváranie nových kapitol využívali, aby sme diskutovali. No a až keď ich zavrieme, tak v podstate až vtedy tým povieme, že sme spokojní s podmienkami a vieme, že tá kultúra sa za posledných pár rokov v tejto súvislosti zmenila, aj celkový prístup. No, bolo by dobré sa k takémuto prístupu vrátiť? No už jeden z poslancov už v podstate inému odpovedal v tom zmysle, že otvorenie kapitoly 17 sa aj tak plánovalo už dlho. A stane sa tak 14. alebo 15. decembra, tam niekde je tá medzivládna e, konferencia. No a čo sa týka readmisí, je jasné, že máme grecko-tureckú readmisnú dohodu, taktiež máme readmisné ustanovenia medzi Tureckom a Bulharskom, aj medzi Tureckom a Rumunskom. Niektoré fungujú, niektoré nie. No a ja vám môžem povedať, že toto je jedna z tých hlavných tém, o ktorých som diskutovala ja v prvom rádmistom výbore, ktorý sa konal a potom musíme o tom ešte poreferovať aj vám, pretože sme práve odsúhlasili zápisnicu a e, druhé zasadanie radmestného výboru sa bude konať v januári a tam opäť budeme diskutovať o týchto témach No už nebudem zachádzať do detajlov v tejto chvíli, ale je jasné už teraz, že máme veľký záujem na tom, aby existovala readmisná dohoda medzi EU a Tureckom. Momentálne pokrýva len tureckých občanov, ale chceme, aby sa uplatňovala aj na štátnych príslušníkov tretich krajín toto, tomto taktiež sa diskutovalo aj v súvislosti s akčným plánom, aj v súvislosti s urychlením postupu liberalizácie vízového styku. Čo sa týka readmisí, tak tam je to jasné, vy o tom možno viete viac než ja. Nejde o to, aby sme posílali domov ľudí, ktorých požiadali o azyl. Ide tu o ľudí, ktorí nemajú nárok sa zdržiavať u nás, alebo už ho nemajú, pretože azylové konanie už e, prebehlo a výsledok bol negatívny. Toto sa vzťahuje na všetky členské štáty, nielen na Grécko. Takže toto, teraz v súvislosti s radmyslnou dohodou medzi EU a Tureckom a i liberalizácia vízového styku, tam taktiež to je v podstate o tom, že uvidíme, či implementácia ustanovení v súvislosti s, tretím, s štátnymi príslušníkmi tretich krajín, či už to tam prebehne. No a v podstate podmienkou, toto je podmienka pre nás, aby sme povedali, dobre, liberalizujeme vizový styk, tak musíme byť najprv presvedčení, že tá radmyslná dohoda plne funguje. Aj v záveroch je to takto naformulované, že Turecko musí najprv implementovať ustanovenia, sa týka, ustanovenia týkajúce sa príslušníkov tretich krajín, predtým, než budeme pokračovať tým návrhom o liberalizácii vízového styku. A teda, čo týka načasovania, tak tam je to dosť natesno s tou liberalizáciou vízového styku. Tých 72 bodov, tých sme sa nevzdali, pán Depre, tieto 72 bodov sme identifikovali v poslednej správe a je jasné, že treba boli implementované. Diskutujeme aj s tureckou stranou o podmienkách implementácie, čo je treba urobiť, ako dlho to bude trvať. No sú tam dosť také sporné otázky, viete, ako napríklad ochrana údajov a ruky. Taktiež toto je súčasť spoločného akčného plánu. Taktiež posilníme policajnú spoluprácu, spoluprácu v boji proti pašovaniu ľudských bytostí. No a je treba ešte sa pozrieť na to, ako presne to urobili, aby sme zároveň chránili osobné údaje. To je teda veľký problém. Takže ešte uvidíme, ale je to niečo, čo na našom pracujeme. Už prechádzam si tu všetky vaše otázky. Ďalej, čo sa týka presídlovania, pani Keller. Ja čítam noviny rovnako ako vy a potrebujem viac prvkov tejto súvislosti. V súvislosti s tým, čo sa tam deje. Núša, ja sa môžem riadiť len podľa tých formulácií záverov včerajšieho samitu, kde sa hovorilo o e, súčasnom režime presídlovania na vnútrošatnej aj európskej úrovni, ale som si istý, teda, že je napr. treba zistiť, v akom rámci sa to pohybuje. Už sme ohlásili aj stály e, režim presídlovania. Sú tu príslušné návrhy. Uvidíme teda, ako to tam bude pokračovať, ale som presvedčený, že zo strednodobého hľadiska potrebujeme vyvinúť ešte väčšie úsilie v súvislosti s otázkou presidlovania, než vyviame teraz. 22 e, tisíc, no tam vám ešte podám neskôr príslušné informácie. Stále to skôr funguje na národnej úrovni. Spolupracujeme s UNHCR vo väčšine prípadov. Pokiaľ ma neklame pamäť, tak za rok 2015 sme si zaviazali asi k 40 tisíc miestam v rámci toho presiedlovacieho režimu, ale nie som si istý, či ako to tam prebieha, takže žiadame EASO, aby dohliadali na dodržiavanie tých záväzkov, ako to prebieha na úrovni členských štátov. Ďalej, tu bolo veľa takých všeobecných otázok, ktoré tu padli, týkajúcich sa situácie v oblasti ľudských práv a spolupráce s Tureckom. Som si tým, že o mnohých týchto veciach sa už diskutovalo, ale nebolo to zverejnené a ja tu taktiež nebudem o tom hovoriť. Je jasné, že čo týka otázky ľudských práv, tak na to nezabudame. No a chcel by som vám pripomenúť tú cestovnú mapu v súvislosti s liberalizáciou vizového styku. Máme tam dôležité Eh, referencie, ktoré taktiež musia viesť k zlepšeniu situácie v oblasti držiavania ľudských práv v Turecku. A čo bolo veľmi dôležité pre pána Timmermansa, pána pre, aj pána Abramopulosa, aj pre nás všetkých, tak to je to, že sme neustúpili od svojho požiadavku plniť tie referenčné hodnoty ktoré boli stanovené v súvislosti s liberalizáciou vízového styku v cestovnej mape, čo sa týka zlepšenia situácie v oblasti ľudských práv v Turecku. A ja som si istý, teda, že sa veľmi rýchlo ešte sa musím vrátiť a diskutovať o tých bezpečných krajinách pôvodu. Nuž, pokiaľ, pokiaľ viem, o tomto sa včera nediskutovalo ale je jasné, že je treba o tom diskutovať, možno aj detailnejšie. Teším sa pani Guillaume na túto diskusiu o bezpečných krajinách povodu. Áno, sú určité členské štáty, ktoré taktiež rozmýšľajú o článkoch 38-39. Tam to je smernice o azylovom konaní. Nuž, zatiaľ, čo týka uplatňovať týchto článkov, tak nad tým nerozmýšľame. Takže čo momentálne už teda máme pred sebou, to je zoznam tých bezpečných krajín pôvodu. Týka sa to všetkých ľudí, ktorí prichádzajú a majú teda občanstvo týchto tretich krajín, v tomto prípade sa hovorilo o Turecku. No a možno sa to bude dať aj skúmať prípad od prípadu, ale som si istý, že na nejakej inej schôdzi o tomto podiskutujem ešte detálnejšie. Neviem, či som sa vyjadril ku všetkým, ku úplne všetkým otázkam. Snažil som sa vyjadriť ku všetkému, čo ste sa pýtali. Nehovoril som konkrétne mená, pretože to by trvalo ešte veľa dlhšie. A dúfam, že som sa teda dostatočne vyjadril iba na záver. Pán Depré, 8 miliard dolárov. Hovoria o 8 miliónoch, miliardách dolárov a my hovoríme o eurách. Takže možno tam je ten rozdiel v číslach. Možno, možno je tam aj niečo iné, ale rád sa na to pozriem. Ďakujeme, pán Rute. Ďakujeme za vašu prítomnosť, za vaše odpovede na otázky. Ďakujem aj kolegom za tie otázky. Viem, že prídete a ešte nám pohovoríte o tejto dôležitej otázke. Ďakujeme vám. Skutočne to dobre načasovali Ceníme si to. Milí kolegovia, vidíte, že už máme časový sklos trochu. Máme ďalšie body, ktoré asi budem musieť vypustiť. 18.10 sa ale určite bude hlasovať, ne už čokoľvek. Takže 18.10 sa určite bude hlasovať, takže elektronické hlasovacie kartičky majte pripravené Teraz ďalší bod. To je bod, bod 5. Vysoká úroveň bezpečnosti sieti a informácií v Únii. To je podanie správy o súčasnom stave rokovaní v rámci triológu. Dozdávam slovo pánu Albrechtovi. Jan Filip, prosím. Ďakujem, takže prosím pozornosť. Trialóg o smernici o vysokej úrovni bezpečnosti informácií v Únii. Takže hlavným výborom, gestorským výborom je výbor IMCO. Pravdajca je Andreas Schwab za EPP. Nuž, tento trialóg už trvá celkom dlho. A niekedy sú trochu problémy postúpiť. Niekedy sa nedohodnú na rade a neprídu so žiadnym naozaj stanoviskom, takže máme problémy trochu s uzavretím tohto trialógu napriek tomu, že parlament už vyvíjal skutočne nadmerné úsilie, snažili sme sa, tlačili sme. Je to dôležitá smernica, ktorá, ktorý návrh pochádza už spred dvoch rokov. Máme tu teda takéto sa ocitli citlivých infraštruktúrach. Dúfame, že čoskoro uzavrieme tento spis. Spravodaj Sandra Šváb už chce, aby sa to podarilo budúci týždeň, 7. decembra. A my všetci za parlament sme ochotní to už uzavrieť, ale čo sa týka rady, tak tam je to problematické a niekedy pokračujeme len malými krokmi Takže možno potrebujeme ešte ďalšie trialógy, alebo možno ešte aspoň jednu schôdzu uvidíme. Na čo sme sa dohodli? Že rozsah taktiež bude zahrňať aj digitálne služby a operátorov, internetových poskytovateľov. Takže tu vidíme, že je tu určitá citlivá infraštruktúra, na ktoré treba sa bližšie pozrieť. No otázka je, ako definovať jasne rozsah pôsobnosti, pretože každá technológia môže hrať určitú úlohu v rámci citlivej infraštruktúry, ale je treba to presne pourčovať, tie konkrétne e, služby, ktoré sú poskytované v oblasti citlivých infraštruktúr. Rada vždy chce skôr zúžiť rozsah pôsobnosti, tým sa týka niektorých z tých oblastí, ktoré my tam chceme zahrnúť, ale myslím si, že nakoniec sa nám podarí nájsť riešenie. A tu už sa blížim k záveru. Už za výbor Libe my v našom stanovisku sme sa sústreďovali na otázku ochrany údajov a podarilo sa nám taktiež sa priblížiť aj k stanovisku rady. Ešte nie je nič finálne odsúhlasené, ale jasné. Je tá odvolávka na súčasnú legislatívu ochrany osobných údajov v tejto oblasti. Taktiež sa to týka ehm, oznámení o porušení pravidiel. Vždy by takéto oznámenie malo byť doručené príslušným orgánom ochrany údajov. Takže to je zatiaľ súčasný stav veci a až sa dohodneme, tak vás budeme informovať. Ďakujem. Takže všetci trialóg bude 7. decembra. Trochu som ťa popoháňal, pretože tu máme ešte ďalší bod. Taktiež tu ty a pani Loristen nás máte ešte informovať o tom, ako sa veci majú v súvislosti s ďalším bodom. Takže teraz tu máme balíček o ochrane údajov a rokovanie v rámci trialógu o smernici Takže najprv Jan a potom Mariu. Prosím, Jan. Ďakujem, Claude. Len stručne, napriek tomu, že vieme, že to nie je len taký trialog, ale je to vážna otázka. Tento spis, to nariadenie o ochrane údajov nás zamestnáva už asi 4 roky. Nezabúdajme, že sme začali uznesením a oznámením komisie už v roku 2011 a navrh komisie z januára 2012 a potom prišlo naše schválenie v prvom čítaní na jar minulého roka. No a teraz tým pádom sa rozbehol trialóg. Už som vám raz poskytol aktuálne informácie spolu s pani Lauricen. Hneď po letnej prestávke to bolo. No a teraz už prebehli rokovacie kola ohľadom takmer všetkých kapitol. O čom sme ešte diskutovali, to sú konečné ustanovenia, ustanovenia v súvislosti s vykonávacími delegovanými aktami. Takže to najformálnejšie príde nakoniec. Ale o zvyšku všetkom sme už diskutovali. Možno len pár vecí tam, o ktorých sme diskutovali dokonca už dvakrát, takže môžem to zostručniť tak, že sú tam ešte určité nedoriešené otázky, ale už je ich len pár a naďalej diskutujeme o oblasti výskumu a ochrany údajov v oblasti výskumu. Hlavné rozdiely sú tie, že je tam sporná definícia výskumu a možnosti, ako tam dochádza k spracovávaniu tejto oblasti. Ale povedal by som, že tam nejde o nejaké zásadné rozdiely. Chcem, aby sa e, povolilo spracovanie v tejto oblasti, ale v prípade citlivých údajov, napríklad e, nenávistných vyjadrení, musia tam byť dodatočné E, zabezpečenia, ktoré boli pôvodne v článku 81, teraz je to v článku o citlivých údajoch. Toľko teda konkrétna informácia o tom, čo sa práve ešte prejednáva. Ďalej sa ešte stále jedná o tom, do akej miery sa bude môcť odsúhlasiť spracovanie údajov a to sa týka nielen toho, čo presne znamená výslovný súhlas a ako často bude potrebné žiadať, ale tiež o tom, ako sa môže poskytnúť informovaný súhlas, ako formou a v akej súvislosti napríklad, ak chcem e, súhlasiť e, so spracovaním e, nielen toho, čo je nevýhodné, ale aj iných účelov, či to bude zákonné alebo nezákonné tiež, aby sa to vyvážilo. Tie spracovacie procesy, ktoré sa týkajú zmluvných vzťahov a tie, ktoré sa týkajú len konkrétneho podpínutia súhlasu, musí tu byť rovnaká mier ochrany nielen e, čo sa týka pôsobenia na jednotnom európskom trhu, ale tiež z hľadiska kompatibility medzi vzťahmi e, medzi jednotlivými firmami, ktoré pôsobia na tom istom e, jednotnom digitálnom trhu, ktorý chceme vytvoriť. Ďalej sú tu ešte rozdielnosti v otázkach povinností na úrovni kontrolných a spracovacích orgánov, napríklad vo vzťahu s úradníkom, ktorý má na starosti ochranu údajov. Budeme trvať naďalej na tom, aby aspoň niektoré firmy určili takéhoto pracovníka. V niektorých členských štátoch už je to povinné, v niektorých ešte nie. Vidíme, že by bolo vhodnejšie uberať sa cestou harmonizácie. To by sa malo teda pokryť jediným spoločným krokom, ale napríklad v prípade informovania o porušení na základe smernice by mala byť takáto povinnosť informovať aj v súvislosti s porušením ochrany údajov, ale ešte nie je celkom jasné, či sa bude informovať o každom jednom takomto porušení, alebo či sa bude iba um, informovať o miere rizika. Čo sa týka sankcií, chceme, aby sa harmonizoval prístup, e, nielen aby existoval jeden jediný právny nástroj, ale tiež aby sa harmonizovalo plnenie a kontrola vo všetkých členských štátoch v oblasti pravidel ochrany údajov. Teda toto je mechanizmus konzistentnosti. Orgány na ochranu údajov musia pracovať spoločne, ale tiež sa to týka sankčných mechanizmov. Aj tu sú rôzne hraničné hodnoty 2% či 5% ehm, ročného obratu danej firmy ešte stále to nie je celkom definitívne stanovené a vyjednané. Ale vo všetkých iných veciach takmer sme už naozaj len veľmi málo vzdelení od konečnej dohody. Možno v tých e, dvoch e, posledných kolách trialogu Bruseli a v Štrasburgu e, sa nám podarí dosiahnuť dohodu aj do priamého prepojenia so smernicou. Tu vás bude kolegyňa Lauristin informovať hneď teraz. Ja som v tomto veľkým optimistom. Znamenalo by to potom, že by sme mali na stole politickú dohodu snáď eh, obidvoch témach ešte pred koncom roka. A to, len pripomínam, je politický cieľ nielen parlamentu, ale aj komisie a jej predsedu. Je to prvá priorita jeho pracovného plánu a síce uzavrieť tento balík do konca roka 2015, ale Tiež je to priorita Rady a Európskej rady. premiéry a prezidenti dvakrát eh, potvrdili lehotu december 2015 eh, na uzavretie rokovania. Naozaj som musíme snažiť, aby sa to splnilo a po uzavretie tejto politickej dohody potom môžeme pristúpiť k formálnemu schváleniu zrejme začiatkom budúceho roka. Teda po dvoch rokoch eh, implementačnej fázy by sme potom mali platnosti jednotnú európsku legislatívu na ochranu e, ľudských práv. Teda je to dosť dlho po spustení celého procesu, aj vrátanie postupu pripomienkovania v roku 2010, ale ja verím, že sa nám podarí splniť stanovené cieľa a že úroveň ochrany, ktorú zavedieme, e, bude nielen nie nižšia ako smernica z roku 95, nie v mnohých veciach to bude presnejšia úprava bude tam vyššia miera právnej istoty a tiež tam mm, bude vyššia miera ochrany na základe mandátu e, Rady a parlamentu. Nemám už žiaľ čas vyjadriť sa ku konkrétnym podrobnostiam. Môžeme to teda um, prebrať potom osobne. Máme teraz čas do 18.10. Pán Kirkop tu nie je. Mariu, teda máš teraz slovo ty. Nemusíš sa nejako ponáhľať. Ďakujem, Klód, a ja sa chcem poďakovať aj Janovi. Jan mi totiž pomohol v tom, že skrátil moju prezentáciu. My obaja pracujeme s tým istým cieľom a síce splniť mm, ten záväzok, dosiahnuť konečnú dohodu ešte pred koncom roka. Tiež nás ešte čakajú dve ďalšie kolá trialógu. Už máme prebežnú dohodu o kapitole 1 bez rozsahu pozornosti, to ešte sa dále prejednávať, ale 3, 4, 5, 8, 9 a 10. A v pondelok prebehne ďalšie kolo trialógu, kde budeme prejednávať kapitoly 2, 6, 7 a 8a. A to znamená, že v Štrasburgu potom prebehne posledné kolo trialógu, kde sa budeme musieť dohodnúť o ešte stále otvorených bodoch e, okrem iného rozsahu pôsobnosti. Tu spolu s nariadením budeme musieť zosúľadiť e, tieto veci, ako splniť tú požiadavku, aby táto smernica pokrývala aj výmenu údajov, ktoré sa týkajú verejnej bezpečnosti. E, tu vznikla naliehavá potreba po udalostiach v Paríži, ale zároveň verejná bezpečnosť je v právomoci členských štátov a je veľmi e, zložité dohodnúť sa na takej definícii, ktorá by bola v súlade s legislatívou EU, ale zároveň aby sa plnili aj potreby členských štátov, teda ešte stále na tomto pracujeme. Ešte stále sa rokuje okrem iného o presune údajov do tretich krajín a to v kontexte Europolu dúfame, že v niektorých mimoriadných prípadoch by bolo povolené ehm, povoliť takýto presun aj súkromným subjektom. Ešte sa však o tom intenzívne bude rokovať. Zatiaľ sa nám nepodarilo nájsť nejaké vhodné riešenie. V zásade totiž ehm, nie sme veľmi spokojní s niečím takým. Snažíme sa to nejakým spôsobom zúžiť a nájsť hodné riešenie. Ďalej, jedna z najpodstatnejších vecí. Doposiaľ orgány či v trestnom konaní e, sa nevenovali harmonizovaným a v harmonizácie členských štátov fungujú rôzne inštitúcie, rôzne kultúry vyšetrovania, sú to veľké obavy, veľké predsudky na úrovni týchto orgánov, že chceme my teraz urobiť niečo, čo bude mať negatívny vplyv na ich prácu. Ja som tu v bielom období nebola, ale aj e, vtedy e, zaznievala veľmi intenzívna kritika a konečná legislatíva neprešla jednomyselne práve preto, že tu existovali takéto obavy. My sa teda snažíme s radou dosiahnuť vzájomné pozrumenie v tom, že táto smernica naozaj chce pomôcť e, v, k lepšiemu zdieľaniu informácií, ale zároveň chceme zvýšiť mieru ochrany osobných údajov všetkých e, jednotlivcov, ale zároveň, aby všetky orgány, aj policia, orgány činné v trestnom konaní by mali dostatok priestoru vyšetrovať veci tak, ako to majú vo zvyku, bez toho, aby sa museli nejakým spôsobom obávať, že sa do toho bude nejako zasahovať zvonku. A tu, keď hovoríme o úlohe skutočného systému ochrany údajov a ako to súvisí s činnosťou orgánov činných trestnom konaní, je tu snaha, aby sa tieto dve zložky čo najviac zbližovali konečnom dôsledku im ide o to isté a v tomto smere je spolupráca s radou veľmi plodná. Chcem sa poďakovať eh, najmä rade za to, že sa snaží prezentovať všetky naše rokovania v priaznom svetle členským štátom. Na poslednom stretnutí trialógu veľmi jasne zaznelo, že členské štáty, všetkých 28 členských štátov má rozhodne záujem o to, aby sa toto smernice čo najskôr vyjednala, aby sa mohla prehlbiť spolupráca medzi týmito orgánmi. Hovorím to preto, že tu zoznievali rôzne iné informácie aj v médiách, ale v každom prípade rada nás ubezpečila o tom, že členské štáty očakávajú riešenie čo najskôr. Dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť toto vzájomne výhodné riešenie v priebehu týchto dvoch zvyšných stretnutí v rámci trialógu. Naozaj som si istá, že potom výsledný dokument bude poskytovať dostatočnú rovnováhu medzi ochranou práv občanov, ale zároveň, že to nebude nejako zasahovať do činnosti policie a ostatných orgánov tak aby mohli svoju prácu robiť čo najlepšie. Snáď eh, tento balík teda ochrany údajov bude hotový do konca tohto roka a tak ako sa uvádza aj v uznesení v pléne, súvisí to aj s problematikou PNR, aj Europolu. Dúfame, že vďaka tomu získame systém, ktorý bude naozaj fungovať a ktorý poskytne lepšie záruky ochrany základných práv našich občanov. Ďakujem. Ďakujeme Mariu, ďakujem vám obom za veľmi stručnú a zároveň podrobnú um, analýzu. Máme tu tieňového spravodajcu, ktorý má na starosti obe tieto témy. Je ním pán Vos, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, vážený pán predseda. Najskôr by som sa v krátkosti vyjadril k smernici, ak dovolíte, k tomu, čo sme pred zhruba dvoma rokmi schválili ide o mierne vylepšený text. To ma naozaj veľmi teší, že to podarilo. Ja by som bol rád, keby mm, najmä po útokoch v Paríži, keby bol do toto času preskúmať, či tento nástroj, ktorý tu vytvárame, bude vhodným právnym základom aj v takýchto extrémnych prípadoch alebo v takýchto naliehavých situáciách. To by podľa mňa mala smernica pokryť eh, k nariadeniu, by som povedal toľko, že aj keď eh, sú tu isté časové plány, mali by sme rozhodne eh, dbať aj o to, aby to sa delo aj obsahovo. Aj tu zhruba rok a pol až dva roky um, sa rokovania vedú, to je podľa mňa nie je celkom ideálny časový rámec. Tento dokument podľa mňa pripomína trošku situáciu z meškanej príležitosti. Nepodarí sa nám už dosiahnuť plnú harmonizáciu, pretože sú tam klauzuly o otvorenosti, e, myslím, že 56 až 68 takýchto e, doložiek. Nebudeme teda to môcť prispôsobiť konkrétnym e, všetkým aspektom. To sa nepodarí ani rozsahovo, ani čo sa týka rýchlosti, reakčnej rýchlosti na to by sme potrebovali pozitívnejší postoj k tzv. pseudodátam. alebo aj k rôznym iným druhom eh, údajov. Netýka sa to prenositeľnosti údajov, eh, ale stiahnutelnosti. Myslím, že by sme tu mali vytvárať eh, viac stimulov, aby aj v prípade takýchto údajov bolo možné zasiahnuť. Možno eh, by sa mali vytvoriť stimuly eh, s cieľom eh, zlepšiť spoluprácu orgánov ochrany údajov členských štátov. Podľa mňa by sa malo postupovať o mnoho konzekventnejšie, aby sa darilo naozaj ostraňovať byrokraciu tam, kde naozaj nie je potrebné. Tí žaloby, ktoré sa Eh, uvádzajú v článku 76 a 77 eh, v texte Európskeho parlamentu nemôžu ostať eh, naďalej. Takéto automatizované rozhodnutia podľa mňa sa budú musieť vylepšiť. Podľa mňa tá súkromná sféra občana tým nebude dostatočne zaistená a ani európska ekonomika tým nebude v situácii, v ktorej by dokázala čeliť veľkým firmám z tretich krajín. Ak by to teda bolo možné, a ja tu naozaj očakávam väčšiu mieru otvorenosti, najmä na týchto posledných kolách trialógu, že by sa to malo trošku viac zohľadniť. Chcel by som rozhodne o to požiadať. Na internete už existuje konsolidovaný text rady k tomuto základnému nariadeniu. Tu by som možno spravodajcovi chcel povedať, že by nám to možno tiež mohlo sprístupniť. Túto predbežnú verziu. Neviem, prečo sme to nedostali automaticky. Máme ešte chvíľu čas. Ak by sa teda predsedníctvo a komisia mohli veľmi stručne vyjadriť k tomuto balíčku, neviem, či je to vôbec možné najskôr, teda predsedníctvo, naozaj len minútu, dve. Isté, že e, pán predseda, ďakujem za to, že nám dávate slovo. Chcem sa poďakovať e, obom spravodajcom. Tí priblížili dosť e, podrobne aktuálny stav rokovania dialogu. Chcel by som potvrdiť v mene rady, že z nášho pohľadu rokovania tiež prebiehajú veľmi dobre v oboch nástrojoch aj celom balíku. Chcel by som sa naozaj srdečne poďakovať obom spravodajcom, tieňovým spravodajcom a celému týmu za vynikajúcu prácu doteraz. Myslím, že sa teraz dostávame do rozhodujúcej fázy týchto rokovaní. Myslím, že tieto najbližšie 2 až 3 týždne budú naozaj zásadné pre ďalší vývoj e, situácie. A rada, predsedníctvo všetky členské štáty naozaj chcú rozhodne uzavrieť túto reformu do konca tohto roka. Ako už niektorí povedali, boli tu jasné náznaky aj na úrovni Európskej rady, že je tu naozaj snaha ukončiť tieto rokovanie do konca tohto roka. A ďalej, čo sa týka smernice, myslím, že to môžem povedať, napokon to zvoraznili aj ministri na mimoriadnom zasadnutí rady 20. novembra, že posledných týždňoch e, e, sme boli svedkami toho, že naozaj je potrebná výmena informácií medzi policajnými zložkami a súdnymi mm, zložkami a na to potrebujeme harmonizovaný rámec ochrany údajov a to čo najskôr. Teda my sa rozhodne budeme snažiť uzavrieť túto reformu čo najskôr. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Už sa blížime k naplánovanému hlasovaniu. 18.10 hlasia sa ešte ďalší poslanci o slovo. Teraz to však už budeme musieť uzavrieť. Prosím, už sa nehláste e, žiadny ďalší. Pani Infot a potom ešte pani Lauristin, aby zareagovala. Ja som chcel e, nebadanie preskočiť komisiu. Neviem, či máme naozaj čas dať slovo aj komisii. Chce komisia niečo povedať, naozaj ale veľmi rýchlo, je mi ľúto, ale nemáme čas. 30 minút. Aha, nie, 30 sekúnd. Dobre. Predsedníctvo mi uľahčilo situáciu. Môžem len podporiť to, čo tu bolo povedané, tiež môžem doplniť, že reforma ochrany údajov je prioritou, jedna z hlavných priorít eh, predsedu komisie Junckera a celého kolegia. My rozhodne podporujeme ehm, snahu uzavrieť to celé čo najskôr aj v prípade smernice, aj v prípade nariadenia, ktoré sú potrebné aj pre digitálny jednotný trh, aj pre orgány činné v trestnom konaní aj e, e, v prípade výmeny údajov, aj v prípade lepšej ochrany. Dobre, ďakujeme. Je dôležité, že ste to povedali aj pre účely zápisnice. Ešte Sophie Infeld a potom na záver kolegyňa Lauristin. Pani Infeld. Uh, ja len chcem potvrdiť to, čo uviedli spravodajcovia. Ja si myslím, že odviedli vynikajúci kus práce. Luxemburské predsedníctvo vykonáva obrovský kus práce na oboch dosie, takisto ako i Európska komisia. A ja naozaj dúfam, že sa nám podarí sfinalizovať všetky tri, čiže e, smernicu, nariadenie a takisto aj PNR. Nie len preto, pretože už po tých rokoch som trošku z toho unavená, ale najmä preto, že sme vyjadrili naše odhodlanie, že jednoducho chceme na tom pracovať, možno, že nebudem spokojný s výsledkom. Ja ja som spokojná s niektorými mandátmi, s niektorými nie, ale taká je demokracia. Preto nerozumiem opakovaným, op, op, op, opakovaných volaniach EPP, pokiaľ ide o skladovanie a tak ďalej, vyjednávania za otvorenými dverami. Ja som pripravená pracovať vychádzajúc z mandátu, o ktorom sa hlasovalo v pléne a na výbore Libe. Ja naozaj dúfam, že do konca roka sa nám to podarí skompletizovať. Ďakujem veľmi pekne. Pani Lauricen. Veľmi stručne a zareagujem na pána Vosa. Určite potrebujeme ešte ďalšie dodatočné kontroly, aby sme sa boli, aby sme boli schopní um, naplniť potreby v extrémnych prípadoch. Musíme sa ubezpečiť, že všetky potrebné výnimky v súvislosti s, prí, s prípadmi terorizmu a tak ďalej, že skutočne toto bude platiť a že uh, sa o nich diskutuje a že diskusie sa zároveň aj uzatvorujú. Takže ne, chápem to tak, že to nie je problém pre radu. Um, komisia, rada a my naozaj pracujeme um, s tým, že sa, s tým, že sa, buď, že sa potreby takýchto situácií budú môcť naplniť. Uh, ja sa pýtam, chceš sa ešte na záver vyjadriť? Ďakujem veľmi pekne. Um, len snáď pripomeniem, že ide o zásadnú vec pre európske hospodárstvo, pre európsky digitálny trh, aby existovalo nariadenie, aby bolo čo najskôr schválené. Potrebujeme právnu istotu, potrebujeme rovnaké podmienky pre všetkých, nielen pre naše podniky, ale i pre spotrebiteľov, ktorí potrebujú vedieť, aké práva majú na európskom trhu. Nuž a samozrejme, aby aby základné právo ochrany, údaj, ochrany osobných údajov bolo, bolo presadzované. V súčasnosti máme 28 rôznych štandardov, rôznych nojem, čiže už ani o deň nemôžeme dlhšie čakať, treba to čo najskôr schváliť a preto by sme nemali zbytočne nejak predlžovať rokovania a negociácie, ktoré, ktoré sa už priblížili k dohode na základe našich mandátov. Pripomeniem ešte, že mandát Európskeho parlamentu ohľadne nariadenia o ochrane údajov um, uh, si vyslúžil 90 hlasov áno v plene, takže myslím si, že by sme by sme to mali čo najskôr ukončiť v súlade so všeobecným, všeobecnou orientáciou rady. Predsedníctvo s nami intenzívne spolupracuje, ja to uznávam, oceňujem to, oceňujem aj ochotu členských štátov približiť sa k dohode, ale predsa len sú tu isté otvorené otázky, ktoré bude treba vyjasniť, pokiaľ ide o to, čo tu odznelo. Um, z ústeňových spravodajcov musím povedať, že ja sa domnievam, že sa nám podarilo naplniť naša misia, podarilo e, sa nám e, zaviesť mm, inovácie v oblasti ochrany údajov, ehm, vrátanie Vrátanie anonymizácie to bol aj môj návrh a bude to súčasťou balíčka, o ktorom sa rokuje a zároveň aj vrátanie prístupu, ktorý vychádza z hodnotenia rizika. Rada Rada a parlament na tom intenzívne pracujú a myslím si, že sa približujeme teraz k tomu, čo bude znamenať prístup, ktorý vychádza z rizika. Myslím, že tá dohoda bude teraz solidná, e, zohľadní všetky špecifické požiadavky zo všetkých strán a tak ďalej. A to všetko trvalo uplynulé 3 roky a ja si myslím, že by sme že tieto mm, rokovania boli intenzívne a podľa nás, ak teraz e, predstavíme dohodu, tak tá je akceptovateľná a myslím si, že, tá, že, že počas nadchádzajúcich trialogov sa nám podarí dosiahnuť akceptovateľnú dohodu. Ďakujem veľmi pekne. Jan, ja som povedal, že posledné slovo, ale e, neobvinujem ťa z toho, e, čo si povedal. Samozrejme, blížime sa k hlasovaniu. Ďakujem veľmi pekne spravodajcom, tieňovým spravodajcom a členom. A rade, predsedníctvu. Ďalší trialóg bude 10. a 15. decembra a pokiaľ ide o e, smernicu, to bude 17. decembra, pretože nie, bude, nie, nebude prestávka, hlasovať sa bude o sekundu, o pár sekúnd. So it's, uh, so it's,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 Colleagues, if you take your seat, we'll begin the vote. Poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta. Budeme hlasovať. Colleagues, it's an electronic vote. Can you... bude prebiehať elektronické hlasovanie. Poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta. Začínam hlasovanie. First vote is on toward, toward the digital... Smerom k aktu je jednotnom digitálnom trhu spravodajca pán Michal Bony. Želáte si niečo? Michal, nech sa ti páči, veľmi stručne. Ďakujem veľmi pekne všetkým tieňovým spravodajcom, expertom a poradcom, asistentom. Začali sme návrhom stanoviska a dostali sme 120 pozmenujúcich návrhov. Pracujeme v súčasnosti na 13 kompromisných návrhoch a ja dúfam, že Máme dohodu a pokiaľ je teda o pohľad Libe na dig- jednotný digitálny trh. Ešte raz ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, takže poďme hneď hlasovať. Ja teda kompromisný návrh číslo 1 otváram hlasovanie. The vote is closed. Uzatváram hlasovanie. That is carried. Compromise two. Dobre, schválené. Kompromis číslo 2. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Zatváram hlasovanie. The vote is now closed. Has, eh, každý zahlasoval, prosím. That is carried. Amendment 30. Schválené. 34. To je doplnok. Otváram hlasovanie. Has everyone voted? Zahlasovali všetci. The vote is closed. Zatváram hlasovanie. That is carried. Chválené. Schválené. si návrh číslo 3. Otváram hlasovanie. Oh, sorry. Amendment 51. The vote is... Pardon, pozmeňujúci návrh číslo 51. Doplnok. Otváram hlasovanie. So if this one pass, this four steps, I would tell you. The vote is closed. Zatváram hlasovanie. And it's carried. Schválený. Kompromis, kompromis číslo 3. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Zatváram hlasovanie. Carried. That is carried. Schválené. Vote is open. Kompromis číslo 3. otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Schválený. Kompromis číslo 5. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. schválený. Kompromis číslo 6. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis číslo 7. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Schválený kompromis číslo 8. Otváram hlasovanie. otváram hlasovanie. Schválený. Kompromis číslo 9. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeňujúci číslo 67, to je doplnok. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis číslo 10. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis číslo 11. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis číslo 12. Otváram hlasovanie. Nechávam viacej času kolegovia. Teraz už e, uzatváram hlasovanie. Schválený 12. Otváram hlasovanie. Nie. 13. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie schválený. K textu budeme hlasovať, otváram hlasovanie, teda v textu jeho v súčasnom znení, modifikovanom znení otváram hlasovanie. The vote is closed. Uzatváram hlasovanie. Adopted. And that is adopted. Prijatý. Gratulujeme pánovi spravodajcovi. Thank you. Okay, colleagues, the next vote on the draft council. Kolegovia, budeme hlasovať, eh, pokiaľ ide o operatívnu a pokiaľ ide o mm, strategickú spoluprácu medzi Spojenými arabskými rátmi a Európolom v oblasti boja pri závažnej trestnej činnosti a terorizmu. Takže začíname pozmeňujúcim návrhom číslo 1. Takže 1, 2 a 3. Otváram hlasovanie. A menovité hlasovanie. The vote is closed. Zatváram hlasovanie. That is rejected. Je to jednoznačné. Ďalej návrhy 4 a 5, tie sú rovnaké. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej návrh 10. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. A teraz záverečné hlasovanie. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Blahoželáme spravodajkyni pani Museliny. Ďalší eh, návrh sa týka eh, záverov Rady o vzniku Europolu. Ide tu o operatívnu strategickú spoluprácu medzi Bosnou a Hercegovinou a Europolom. Spravodajcom je pán Lorenzo Fontana, návrh 1. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Ďalej, návrh 2. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Ďalej návrh 5. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. A ešte záverečné hlasovanie, menovite, otváram hlasovanie. The vote is closed. Konec hlasovania. Schválené. Blahoželáme spravodajcovi. We move to the draft opinion on the... Ďalej pristúpime k návrhu stanovisku roka o výročnej správe za rok 2014 o ochrane finančných záujmov EÚ a konkrétne ide o boj proti podvodom. Spravodajcom je pán Petr Ježek, návrh 8. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Kompromis 1. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Schválené. Ďalej, návrh 13, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. budeme musieť hlasovanie zopakovať. Skupina EPV má jedného hlasujúceho navyše. Budeme musieť ešte raz hlasovať návrhu 13. Myslím, že to nevadí, ale musí to sedieť. Takže ešte raz návrh 13 a prosím, aby s radou EPP hlasoval o jeden poslanec menej. Takže odsek 1, návrh 13, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Schválené. Ďalej, kompromis 2, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 3. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Kompromis 4. Otváram hlasovanie. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. schválené. Ďalej kompromis 4, druhá časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Ďalej kompromis 7. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Kompromis 5. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Schválené ďalej kompromis 6. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Schválené. Ďalej návrh 26. Otváram hlasovanie. Pardon, návrh 27. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Schválené. Návrh 28. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Schválené. Návrh 29. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Schválené. Návrh 31. časť. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Schválené návrh 32. časť. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej návrh 31. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej úvodné ustanovenie, návrh 1, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené návrh 2, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Návrh 3. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Návrh 4. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené návrh 5. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Návrh 5, druhá časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Ďalej návrh 6. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Návrh 7. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. A teraz budeme hlasovať o celom takto upravenom texte. Otváram hlasovanie. Hlasovali sme menovite. Hlasovali sme o celom e, upravenom texte. Toto bolo záverečné menovité hlasovanie. Chcete, aby sme to zopakovali aj s touto informáciou, ale nie. Dobre. Koniec hlasovania. Schválené. Blahoželáme spravodajcovi, pánovi Ježkovi. Ďalej nasleduje jedno jediné hlasovanie o výsledkoch medzičtetného rokovania o dohody v druhom čítaní ide o návrh smernicu a, smernice a rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretich krajín na účely výskumu štúdia výmen žiakov plateného a neplateného odborného vzdelávania, dobrovoľné služby a činnosti OPER. Ide o prepracované znenie. Spravodajkyňou je pani Wikstrom. Hlasujeme tu o e, výslednom texte, ktorý je výsledkom medzi inštitucionálnych rokovaní. Spravodajkyňa sa neželá vystúpiť. Budeme teda hlasovať. Ide o jediné hlasovanie. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Konec hlasovania. 49 hlasov za, 3 proti. Blahoželáme spravodajkyni. A ešte jedno záverečné hlasovanie o výsledkoch medziinstitucionálnych rokovaní. O včasnej dohode ide o agentúru Európskej únie pre spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadovania práva. Ide tu o zrušenie rozhodnutia Rady 2009-371 SVV a 2005-681 SVV. Spravodajcom je pán Diaz Demera. Chcete niečo povedať, prosím? Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. konalo sa viac ako 70 schôdzí, prebieha druhé čítanie. Chcem povedať len toľko. Ďakujem veľmi pekne za všetkým, za spoluprácu a Hrejovi rade za odvedenú prácu, ktorá bola veľmi konštruktívna. Som povďačný aj komisii za veľmi konštruktívnu prácu. Takisto veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, pán Diaz de Mera. Pôjdeme teraz hlasovať o texte, ktorý bol dohodnutý. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Konec hlasovania. And that is adopted by... Schválený, takže 43 za, 5 sa zdržali. Gratulujeme ešte raz pánovi Diazovi de Mera. Ďakujem. Ďakujem, vážení kolegovia, takže končíme hlasovanie. Hi, how are you? I'm very glad that